Drahí kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí, aby sme nemeškali. Ideme k bodu 10. Vplyv prevodu pravomoci v oblasti riadenia vonkajšej pomoci z ústredia komisia na jej delegácia pre poskytovanie pomoci. Drahí kolegovia, Máme tu čest na výbore pre zahraničné veci. Má tu Karla Piersena, ktorý je e, členom účtovného dvoru od roku 2006 a takisto aj e, dekanom od apríla tohto zasadnutia. Takisto pán Pearson bol aj e, europoslancom a viackrát bol ministrom belgickej vlády. Pán Pearson, my vám chceme osobne poblahoželať a v mene nášho výboru, pretože minulý týždeň Európsky parlament na základe Eh, výbor pre kont- eh, rozpočtový kontrol dal zelenú vašemu menovaniu ako, členom, ako členovi účtovného dvoru. Eh, aby sme do, zabezpečili dobrú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a už tým dvorom, pán Pearson akceptoval jeho účasť, zúčastniť sa na tomto zasadnutí <clears throat> ohľadom správy ku 2001 účtovného dvoru, pokiaľ ide o dekoncentráciu hm pomoci vonkajšej služby v rámci svojho oddelenia. Ja vám chcem pripomenúť, že náš výbor musí vypracovať eh, stanovisko eh, pre výbor pre eh, rozvoj, ktorý je gestorským výborom pre tento návrh iniciatívny a našim spravodajcom je pán Mavro Nikolas a ja vám chcem navrhnúť, aby sme si dnes urobili prvú výmenu názorov a najprv by som eh, požiadala pána Mavro Nikolasa, aby sa vyjadril a následne pán Pilsen eh, sa vyjadri po pánom Mavru Nikolasovi. Mm, mm, pani predsednička, najprv eh, by som chcel poblahoželať Filipovi Kačmarekovi za jeho návrh vypracovať správu o vplyvu pravodopravom pravomoci v oblasti riadenia vonkajšej pomoci sústredia komisie na jej delegácie pre poskytovanie pomoci. Následne by som chcel tu privítať pána Karla Wilsona, člena účtovného odboru a takisto mu poďakovať za jeho prítomnosť počas tohto dnešného zasadnutia na našom výbore. Úlohou Európskeho parlamentu, úloha Európskeho parlamentu je mimoriadne dôležitá pre implementáciu eh, silnej zahraničnej eh, politiky. Cieľom eh, rozvoja takisto aj priority Európskeho parlamentu je posilniť v rámci zahraničnej európskej politiky zabezpečiť, aby bola e, posilnená, hlavne pokiaľ ide o e, pravomoci v oblasti riadenia vonkajšej pomoci zústredia komisie zo svojho sídla na jeho e, delegácie. Ja som chcel povedať, že kompetencie oddelenia pre vonkajšiu pomoc predstavujú veľmi dôležitú časť pre otázky programovania a <clears throat> pomoci rozvojovej pomoci, hlavne od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy e, programovanie, ako aj koncepcia implementácie tejto vonkajšej pomoci má v rukách práve toto oddelenie pre e, túto vonkajšiu pomoc. E, chceme zabezpečiť vypracovanie toho tejto záležitosti za účelom zabezpečenia rovnavo, rovnováhy tejto pomoci a takisto, aby táto pomoc bola účinná. Pok- okrem prevodu pravomocí na delegácie, e, toto e, prispelo e, rýchlosti, zabezpečenia pomoci, kvalite pomoci a takisto aj oveľa účinnejšiemu a transparentnejšiemu riadeniu tejto vonkajšej pomoci. Mimo EÚ. Musíme teraz hovoriť takisto aj o prerozdelení ľudských zdrojov v rámci e, týchto delegácií. Je to niečo veľmi kľúčové, je treba zdôrazniť tento faktor v v, tomto pripravovan, v tejto pripravovanej správe. E, personál, ktorý e, sa venuje tejto pomoci, musí byť jeho počet zvýšený a je potrebné, aby to bola permanentná e, záležitosť, aby bola zabezpečená kontinuita v rámci tohto oddelenia. Ja som takisto chcel sa zmieniť o potrebe zlepšenia kon- technických kontrol na e, úrovni delegácií nie len z dôvodov riadenia, ale takisto aj kvôli tomu, aby sa umožnilo dosiahnutie stanovených cieľov. Je potrebné, aby delegácie mali k dispozícii dostatočné zdroje dostatočné e, prieskumy, aby e, mohli zabezpečiť e, efektívnosť ich práce. Myslím, že je dôležité, aby sme tu vypichli, že na rade je neoficiálny dokument niektorých členských štátov, ktorí žiadajú, aby mohli oveľa viacej sa účastniť na programovaní tejto, tohto oddelenia von pre vonkajšiu pomoc v rámci EÚ, pretože prispievajú tretinou hm, k tomuto týchto nábeh týchto diplomátov, socialistická a demokratická e, strana si myslí, že je potrebné e, zmeniť toto programovanie pre vonkajšiu pomoc a tieto zmeny musia byť e, veľmi pozorne zrealizované aby táto politika nebola znárodnená v úvodzovkách. Programovanie týchto financií, ktoré zásadným prvkom by mali byť možno revidované. Sme samozrejme pripravení diskutovať eh, s členmi eh, výboru pre rozvoj, aby sme zlepšili tento text, aby sme obohačili ho o tie prvky, ktoré sa nám zdajú byť eh, potrebné. Keďže vypracovanie stano- pri vypracovaní stanoviska my sme obmedzení, pokiaľ ide o dĺžku textu, tak možno by sme ešte pridali ďalšie prvky po prezentácii pozmeniacich návrhov a na záver by som chcela poďakovať sa generálnemu sekretáriu nášho výboru, ako aj našim spolupracovníkom za vynikajúcu pomoc. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo pánovi Pearsonovi. mevrouw de voorzitter. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Pixten. Ako ste pripomenuli, není to prvýkrát, čo eh, prichádzam na pôdu Európskeho parlamentu, ale je to prvýkrát, čo som prijatý na pôde tohto výboru. A chcel by som vám poďakovať vám osobne ako predsedníčke, tak, takisto aj spravodajcovi a všetkým členom tohto výboru za toto pozvanie. Vo všeobecnosti, ako veľmi bez pochyby viete, tak účtovný dvor a členovia účtovného dvoru sú pravidelne prijímaní preto, aby predstavili svoje e, správy na pôde Kokobu. A myslím, že je pre nás veľmi zaujímavé, takisto aj pre vás, teda dúfam, že e, ste e, prijatí členmi špecializovaných výborov, takže ja by som vám chcel za to poďakovať. Takže, aby som uviedol dokument o decentralizácii. Dovolte mi v prvom rade poďakovať vášmu správorajcovi. Samozrejme, ja som si dokument, ktorý pripravil, prečítal. A myslím si, že on si veľmi starostlivo preštudoval našu správu o prevode právomocí a myslím si, že veľmi dobre vystihol podstatu diskusí a veľmi dobre sú tieto diskusie odrazené v dokumente spravodajcu. Dovolte mi povedať pár vecí o tom pozadí celého tohto procesu a potom by som prešiel k zisteniam auditu a po tretie by som uvedol niekoľko záverečných poznámok. Takže ako všetci viete, proces decentralizácie, respektíve prevodu právomocí začal v roku 2002, ukončil sa v roku 2004, to znamená trval dva, respektíve tri roky, kým bol zrealizovaný. A ako bez pochyby viete, Európsky dvor auditorov už uskutočnil audit prevodu právomocí. Učinil tak v roku 2005, ale Výsledky posúdenia boli vo všeobecnosti pozitívne, ale samozrejme rok 2005 bol e, tesne po ukončení procesu prevodu právomocí. Takže bolo ešte príliš skoro, pane, hodnotiť dopad tohto decentralizačného procesu a preto v roku 2009 e, komora číslo 3, vtedy to bola skupina 3, teraz máme komorovú štruktúru, sa rozhodol, že uskutoční druhý audit tohto decentralizačného procesu a to je to, čo vám prezentujem teraz. Učili sme tak z troch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že obdobie od ukončenia procesu prevodu právomocí už bolo 5, respektíve 6 rokov, tak sme si povedali, že systém by už mal byť zabehnutý a pozrime sa teda naň, ako funguje v tej plnej rýchlosti. Druhým dôvodom bolo založenie e, e, vlastne zahraničnej služby Európskej únie. A tretím dôvodom, prečo sa uskutočnil druhý audit tohto procesu, bola skutočnosť, e, že približne 80 dosť výrazných prostriedkov, ktoré spravuje komisia a vlastne tieto prostriedky sú realizované cez ten decentralizovaný systém. Komisia vynakladá zhruba 8,5 až 9 miliard eur ročne a preto Európska únia je zrejme najdôležitejším ústrojenstvom poskytovania zahraničnej pomoci na e, svete a vlastne 80 e, týchto prostriedkov sa realizovalo cez decentralizovaný systém riadenia. Zameranie auditu sledovalo tri hlavné dôvody procesu prevodu právomocí. Komisia začala s týmto procesom. Prečo? Pretože chcela zrychliť Rýchlosť poskytovania zahraničnej pomoci chcela zlepšiť kvalitu jej poskytovania a takisto chcela zlepšiť finančné postupy. A keď sa pozrieme na, na ten záber auditu, tak toto boli práve tie tri otázky, ktoré, s ktorými sme sa venovali. Rýchlosť poskytovania, rýchlosť poskytovania pomoci, kvalita poskytovania pomoci a pevnosť, respektíve spolahlivosť e, finančných postupov. Teraz k zisteniam auditu. Chcel by som tieto zistenia prezentovať pod dvomi hlavičkami. Poprvé to, čo komisia dosiahla a po druhé to, čo je ešte potrebné dosiahnuť alebo urobiť. Takže ak sa pozrieme na kategóriu rýchlosti poskytovania pomoci a spolahlivosti finančných postupov a kvalitu pomoci. Čo môžem povedať o tom, čo komisia dosiahla? Pokiaľ ide o rýchlosť, môžeme povedať, že komisia v dôsledku tohto procesu bola schopná vyčleniť a poskytnúť viac pomoci od ukončenia tohto procesu. A zrejme e, si pamätáte, e, my sme to popísali e, ako množstvo prekážok, respektíve množstvo nedotiahnúcich vecí v oblasti poskytovania zahraničnej pomoci. A preto tento systém prevodu právomocí urychlil celý proces a umožnil komisii poskytnúť viac pomoci a kvalitnejším spôsobom. Takže rýchlosť sa jednoznačne zlepšila ak sa pozrieme na finančné postupy, vďaka výsledku tohto, výsledkom tohto procesu decentralizácie došlo k skvalitneniu postupov. A pokiaľ ide o tretí bod, teda kvalitu pomoci, ktorá bola poskytnutá, nuž tam je ten obraz menej jasný než v prípade týchto prvých dvoch aspektov. Zistili sme náznaky toho, že kvalita poskytovanej pomoci sa zlepšila, avšak, ako si môžete prečítať v dokumente a v záveroch auditu, v zisteniach auditu, spôsob, spôsob ktorým je kvalita meraná, je možné ďalej zlepšiť. Myslíme si, že prílišne sme sa doposiaľ spoliehali na externý monitorovací systém, to, čo sa nazýva ROM. Máme zhruba 130 zastúpení momentálne a v tejto oblasti je potrebné urobiť viac na úrovni jednotlivých delegácií. A v tomto eh, ohľade sme predložili dve odporúčania. Poprvé, delegácie samotné by mali realizovať hodnotenie efektívnosti všetkých eh, intervencií v oblasti zahraničnej pomoci, tak aby mohla komisia eh, vám podať veľmi rýchlo správu o efektívnosti zahraničnej pomoci. A takisto si myslíme, že hodnotenie komisie ex post by malo zahrňať kvantitatívne posúdenie. To znamená, to, je, to sú tie veci, ktoré je možné merať. Ak hovoríme napríklad o negramotnosti, tak v tom prípade je dôležité mať systém merania stupňa gramotnosti a nepozerať sa len na objem prostriedkov, ktoré boli vynaložené na boj proti negramotnosti, ale aj na výsledky, teda či došlo k zlepšeniu gramotnosti a preto schopnosť tieto veci merať je veľmi dôležitá. Druhý bod, ak sa pozriete na zistenia auditu, auditu čo stále je potrebné ešte urobiť, myslíme si, že riadenie na úrovni komisie je možné posilniť a audit identifikoval tri oblasti, ktoré si vyžadujú eh, pozornosť Afka a takisto aj zahraničnej služby EÚ Jedna z vecí, ktorú je potrebné riešiť, je problém monitoringu, problém podávania správ smerom na komisiu a z komisie na parlament a takisto aj hodnotenie v rámci tohto decentralizovaného systému riadenia. Druhý bod súvisí s podporou ústredia a potom tu máme ešte výzvu súvisiacu s ľudskými zdrojmi, ktorá je stále, stále veľká. Keď sa pozrieme na monitoring a hodnotenie na úrovni delegácií, tak toto by sa malo realizovať systematicky. A zdôrazňujem slovo systematicky, nie raz za čas. A v rámci celkovej e, stratégie pre každú 100, 130 delegácií. Ehm, na obdobie rokov 2009 až 2010. Ehm, myslíme si, že systém podávania správ by sa mal viac zamerať na výsledky, ktoré boli dosiahnuté, e, s kvantifikáciou týchto výsledkov. To samozrejme e, nečiní život komisie e, ľahším, to si uvedomujeme, ale myslíme si, že je to veľmi dôležité z hľadiska európskych daňových poplatníkov a takisto aj z hľadiska Európskeho parlamentu, aby tieto voci boli merateľné a kvantifikovateľné a na záver, e, aby bolo možné dospieť k záveru, či boli výsledky dosiahnuté alebo neboli dosiahnuté. A pre, ak neboli dosiahnuté, prečo? Podporná úloha komisie a upozorňujem na bod 51 na strane 31 plus ďalšie súvisiace body je potrebné konštatovať, že medzi zamestnancami DEVKA, tak sa to nazýva od tohto roka, je veľká fluktuácia pracovníkov. A existuje tu možnosť straty toho, čo sa nazýva inštitucionálna pamäť, Takisto je potrebné zlepšiť eh, oblasť politického dialogu. Vieme, že množstvo pomoci je vynaloženej v oblasti rozpočtovej podpory a politický dialog je dôležitý najmä pre oblasť tejto rozpočtovej podpory, ale keď sa veci zmenia na úrovni konkrétnej delegácie, eh, potom je potrebné mať ešte ďalšie zručnosti, ako podporiť tú či onú delegáciu a toto je práve úloha centra, teda komisie, aby poskytla túto podporu. No a potom je tu tá výzva v oblasti ľudských zdrojov. Viete, že existuje, existovala v rokoch 2007 až 2013 politika nulového nárastu ľudských zdrojov, čo vyvoláva určité problémy a je treba kvalitne riadiť ľudské zdroje, je potrebné urobiť kvalitnú analýzu súčasného využitia ľudských zdrojov a takisto v úzkej spolupráci medzi komisiou na strane jednej a členskými štátmi na strane druhej tak, aby sme sa vyhli duplicitám, je potrebné, aby tu existovala komunikácia, spolupráca a aby veci, ktoré robia niektoré členské štáty v tretich krajinách, neboli robené zo strany komisie a naopak. A v tomto smere je potrebné vymeniať si skúsenosti a tu je naozaj mnohé čo zlepšovať, pokiaľ ide o spoluprácu medzi komisiou a členskými štátmi. Pokiaľ ide o ľudské zdroje, chcel by som pripomenúť niekoľko čísiel, ktoré sú v správe. Keď sa pozriete na e, delegácie, zistujeme, že 20 pracovníkov boli e, funkcionármi EÚ, 30 boli e, kontrakt, teda zmluvní pracovníci a 30 boli lokálni pracovníci a toto spôsobuje problém, pretože e, máme tu veľké počty dočasných pracovníkov a takisto na úrovni centrály e, tam boli zmluvní pracovníci na tri, na tri roky, potom museli opustiť komisiu. A z tohto vyplýva, že strácate množstvo skúseností a množstvo informácií, ak o týchto ľudí prichádzate. A toto je jeden zo záverov správy. teraz, že na úrovni ľudských zdrojov sa vyskytlo naozaj dosť veľa problémov. A dovolte mi pár záverečných poznámok, pani predsednička. Od začiatku tohto roka máme zahraničnú službu EÚ, a e, sme si samozrejme vedomi konkrétnych e, rizik, ktoré súvisia e, so zavedením tejto zahraničnej služby. Niekoľko vecí je potrebné vyriešiť, podľa môjho názoru, na úrovni delegácií EÚ. Je potrebné zabezpečiť rovnováhu, náležitú rovnováhu medzi úlohami diplomatickými a úlohami, ktoré súvisia s poskytovaním pomoci. Tieto úlohy v rámci delegácií sa menia od púhov poskytovania pomoci cez riadenie programov a projektov až po plnenie viac politických úloh, pokiaľ ide o oblasť obchodu alebo politické diskusie s rozvojovými krajinami. Takže tá úloha politická sa výrazne posilnila, napriek tomu <clears throat> poskytovanie pomoci zostáva mimoriadne dôležitou úlohou a zaslúhuje si zvláštnu pozornosť. Ďalšia vec, ktorou je potrebné sa zaoberať, uh, is, um, you Ehm, a pripomeniem, že zrejme všetci si pamätáme, ako začal e, tento proces e, náboru e, pracovníkov do zahraničnej služby. A už končím, pani predsednička, ale môže, že tu môžeme hovoriť o nedostatku poznatkov, pokiaľ ide o postupy komisie. A týka sa to aj aj vedúcich delegácií a ono to trvá určitý čas, dokonca aj v prípade poslanca Európskeho parlamentu alebo úradníka Európskej komisie, kým sa ľudia oboznámia s tým, ako funguje mašinéria Európskej únie a ak príjmete a ustanovíte nového šéfa delegácie, e, môže nemusí byť obdobie dvoch alebo troch týždňov naozaj dostatočné na to, aby sa oboznámil, oboznámila s touto mašinériou. A posledný bod, a tým ukončím moje expoze, sa týka zmetku v súvislosti s roz, alebo nepochopenia rozdelenia právomocí de, medzi DEFKOM a, a vonkajšou zahraničnou službou. My sme o tom diskutovali v rámci našej auditorskej komory. E, s e, pani Eštnovou a takisto aj s komisárom Pibalksom. A dovolte mi teda na záver povedať, e, že my e, predpokladáme v blízkej budúcnosti audit zahraničnej služby EÚ, aj keď ešte nie je nič naplánované, a tým sa vraciam späť k môjmu úvodu, je potrebné, aby sme ten audit optimálne nastavili. Či to bude teraz, o dva roky, alebo až potom, ako bude zahraničná služba e, v činnosti 3, respektíve 4 roky, ale toto je niečo, čo ešte bude predmetom rozhodnutia našej komory. Ďakujem pekne, chcem by som poďakovať spravodajky spravodajcovi a takisto aj ostatným kolegom za ich trpezlivosť a ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pán mm, Pixten za vašu veľmi, zaujímavý, e, veľmi zaujímavú diskusiu. Otváram diskusiu a najprv odovzdám slovo pánovi Predovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Keďže som tieňovým spravodajcom za EPP a tá Diskusia, ktorá dnes sa tu odohráva, sa týka práve tohto stanoviska pána Mavro Nikolasa. Je to veľmi zaujímavé. Ďakujem takisto pánovi Pixtenovi za toto e, veľmi e, zaujímavé expoze. Myslím, že je veľmi zaujímavé, aby sme sa spolu zamysleli v rámci nášho výboru nad vylepšeniami systému riadenia vonkajšej pomoci. Tento rok po ukončení eh, tohto procesu decentralizácie alebo prevodu právomoci eh, účtovný dvor na konci marca prišiel s niekoľkými eh, pozitívnymi aspektami, s niektorými problematickými miestami tohto prevodu právomocí Eh, na základe toho, čo povedal náš kolega pán Mavro Nikolás, by som mal niekoľko eh, poznámok, ktoré sa pretavia do pozmeňujúcich návrhov. Najprv pokiaľ ide o odsek 1, chcel by som zdôrazniť, že jeden z cieľov tohto procesu eh, decentralizácie v oblasti riadenia vonkajšej pomoci bol práve rast dopadu a viditeľnosti eh, práve tejto vonkajšej činnosti. Ja myslím, že by treba zdôrazniť eh, tento bod hlavne v tom eh, kontexte post, post lisabonskom kontexte, tak ako to povedal účtovný dvor, je potrebné ešte vyvinúť ďalšie úsilie na komisie, aby sa prehodnotilo konkrétne dopad európskej činnosti. E, bude, pretaví sa to do oveľa väčších e, kompetencií, hlavne pokiaľ ide o pomoc e, prisúdenú zo strany EÚ a takisto sa to pretaví oveľa väčšej viditeľnosti. Ja súhlasím aj s tými závermi, pokiaľ ide o CEK 2 stanoviska pána Mavronikolasa, ale Mám určité pochybnosti, pokiaľ ide o revidovanie politiky susedstva v tomto kontexte. Pretože je to stanovisko, ktoré sa týka práve vonkajšej politiky EU a môže to eh, spôsobiť určité nepochopenie. Eh, myslím, že v tomto odseku 2 nemá čo hľadať. Pokiaľ ide o odsek 3, každý z bodov, ktoré sú tu spomenuté v správe účtovného dvora, môže byť eh, prevzaté, ale možno je to aj pozmeniť. E, toto tvrdenie je absolútne e, veľmi ťažké definovať už teraz, aká je tá rovnováha, ktorú je potrebné nájsť, pokiaľ ide o politické otázky, otázky rozvoja a otázky e, zahraničnej činnosti. Myslím, že to závisí od kontexta a je potrebné, aby sme boli trošku flexibilní. Ďalej, je zásadné, aby sme mali rovnovahu, ktorá nebude abstraktná, ale ktorá bude stanovená na základe kontextu a treba zaručiť aj súlad vonkajšej e, politiky po e, a po rámci obdobia post e, po Lisabonskej zmluve a potom ešte niektoré pripomienky, ktoré sa nenachádzajú v tomto stanovisku, ale ktoré sú dôležité. Myslím si, že je hm, oveľa väčšiu pozornosť treba prisúdiť spolupráci medzi e, delegáciami v tých krajinách, kde máme takisto aj veľvyslanectvo e, členských e, krajín, takže potrebné zabezpečiť doplnkovosť týchto dvoch zastúpení, aby sme mali veľmi účinné zastúpenie v zahraničných krajinách a aby sme mali zahraničnú politiku, ktorá bude naozaj koherentná. Ďakujem za vašu pozornosť. Merci. Ďakujem Pán Preda, a teraz odovzdám slovo pánovi Lukovi Bagurovi z komisie. Merci, madame Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, budem sa snažiť byť stručný. Komisia súhlasí z veľkej väčšiny so závermi eh, tohto správy účtovného dvora. Táto správa ukazuje eh, eh, argumenty, prečo eh, tieto prevody pravomoci z ústredia Bruseli na jednotlivé delegácie bolo úspechom. A určite, že sú vypichnuté niektoré problémy, ktoré sú jasne ohraničené, pokiaľ ide o, napríklad o situáciu osôb, ktoré sú poverené programmi v rámci týchto delegácií. To myslím, že bolo zapracované aj do vašej správy pán Mavroni Kolas je pravda, že tá expertíza nie je vždy k dispozícii. Eh, je pravda, že eh, niekedy je dôležitý autor. Pokiaľ ide o rozpočtové ekonomické vyhliadky, veľmi málo pravdepodobné je to, že komisia v budúcnosti bude eh, rekrutovať ďalšie osoby. Určite bude sa snažiť eh, robiť viacej a lepšie s eh, menším počtom zamestnancov. Eh, bolo by to možné iba za troch podmienok. Poprvé, ak tieto ľudské zdroje, ktoré sú hm, prinaložené na tie, ktoré sú určené na túto oblasť, budú lepšie zapracované týchto programov pomoci. Je potrebné ďalej, aby hm, táto činnosť bola lepšie prerozdelená medzi personál týchto delegácií, ktoré sú poverné rôznymi Mm, oblastiami a na záver eh, dúfame, že tieto nové výhliadky v oblasti politiky eh, rozvoja eh, mm, zvýšia dopad na oveľa väčšiu koncentráciu v pomoci v týchto partnerských krajinách, že to bude mať pozitívny dopad na bremeno práce osôb, ktorí sú zamestnaní v rámci týchto delegácií. Ďakujem pekne, pán Bagur. A teraz odozdám slovo pánovi Mavro Nikolasovi, aby nám na záver povedal niekoľko slov v rámci tejto výmeny názorov. Myslím, že ide len o prvú výmenu názorov. A úplne súhlasím s tým, čo povedal pán Pixten a ďalší. Prezentácia bola vynikajúca, plná informácií a myslím hlavne, že vďaka tomu sme mohli uskutočniť prvú diskusiu o bodoch, o ktorých sme ešte na výbore nemali príležitosť hovoriť. Teraz k tým návrhom, ktoré sme si vypočuli eh, z úst zástupcu EPP. Podľa mňa by to bolo dobré. spraviť všetko to, čo sa týka eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, potom vzťahy medzi eh, ambasádami, delegáciami a taktiež pokus vypracovať znenie, ktoré by dobre odzrkadlovali túto zaujímavú tému, takže tešíme sa aj na tie pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Pôjde o to upresniť tie body v stanovisku, ktoré by mohli byť e, vylepšené. Ešte sa chcem poďakovať aj všetkým rečníkom v tejto miestnosti. Chcem, aby táto práca bola konzistentná a reprezentatívna, pretože, ako povedal pán Pixton, ide o veľmi dôležitú oblasť pre dobrú, dobré fungovanie, najlepšie fungovanie a taktiež pre e, zdôrazňovanie e, práce, ktorú robí EÚ. Ďakujem pekne. Lehota je 10. január, január 12. hodina. Hlasovať na výbore AFED sa bude 31. januára a na výbore DV sa bude hlasovať 29. februára. Všetkým sa chcem poďakovať, takže teraz ideme ďalej. Bod 11. Správa o 11. medziparlamentnej schôdzi EÚ a Palestína ktorá sa uskutočnila od 30. oktobra do 3. novembra. Slovo dostane pán Darosa, predseda delegácie na vzťahy s e, ústavodárnym e, zhromaždením Palestíny. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj členom tohto výboru za to, že mám možnosť vás informovať o tejto správe. Je naozaj veľmi dôležité, aby delegácie podávali výboru AFET e, správy, e, aby sme všetci vedeli, e, v čom spočíva naša práca, aby sme vedeli o tom, čo robí tento parlament. My sme boli iba v Gaze E, predtým sme boli na západnom brehu Jordánu. E, je pohyb obmedzený a preto nie je možné zároveň navštíviť západný, e, pardon, východný Jeruzalem, západný breh a Gázu. Preto sme to rozdelili na dve. Od od piatka do sobot, či do nedele sme boli v Gáze Išlo o to stretnúť sa s členmi e, palestinskej legislatívnej rady a prvýkrát sme sa stretli so všetkými politickými frakciami. Predtým sme sa mohli stretnúť iba e, s Hamasom, ktorý e, sa vtedy nazýval trochu inak. Takže je tu dohoda o zmierení a kvôli tomu sme mali možnosť stretnúť sa so všetkými politickými e, frakciami, aj keď to nebolo jednoduché. My sme sa mali stretnúť v e, ich sídle, to sa aj stalo. Takže bola to hysterická udalosť svojím spôsobom. Stretli sme všetkých e, e ľudí z Hamasu, Fatahu a PLFP a naozaj sme otvorili, hovorili otvorene o mnohých e, témach. Boli sme e, k sebe slušní, ale predsa len sme jasne povedali, že parlament sa zasadzuje za demokraciu, pluralitu, za rozmanitosť a otvorenú spoločnosť. Niektorí e, poslanci hovorili o otázke trestu smrti a zástupca Fatahu nás ubezpečil, že e, podpísali e, partnerstvo e, pre demokraciu s Radou Európy a tam sa zaviazali k zrušeniu trestu smrti, takže je to pre nich záväzné. Hamas o tom hovoril trošku menej jednoznačne a oni povedali, že sú aj európske krajiny, ktoré majú trest eh, smrti, ale my sme povedali, že nikde nemôže byť členom EÚ, pokiaľ e, používa e, trest smrti. Takže to bol jeden e, bod, na ktorom sme sa nezhodli. A potom e, ďalšia téma. obsadenie, okupácia pásma Gazy. Taktiež sme hovorili o slobode prejavu a médií a o tom, že je potrebné mať e, aj ďalšie organizácie. E, boli tam prítomní mnohí e, nezávislí ľudia aj z PLFP, ktorí hovorili, že nie je jednoduché slobodne pôsobiť v pásme gazy, že potrebujú podporu Európskeho parlamentu, aby boli ich práva ochránené. Oni povedali, že by bolo oveľa jednoduchšie, keby mohli pracovať slobodnejšie a taktiež sa viac venovať politike bez tej okupácie, keby neboli e, vydaní na pospas e, tým hlavným skupinám, ktoré majú kontrolu e, v tejto oblasti. A taktiež jasne povedali, že sú za zachovanie odboja. A keď sme sa ich spýtali, čo tým myslia a ako si to predstavujú, tak mnohí povedali, že si myslia, že e, majú k dispozícii všetky možnosti, ale väčšina predsa len povedala, že hovoria o e, mierovom politickom odboji a e, všetky frakcie sú za iniciatívu Abasa a USA a taktiež 70 palestínčanov si myslí, že OSN umožní dosiahnuť pokrok na ceste k mieru a taktiež čo sa týka uznania palestinského štátu. E, predsa len boli trošku zhrození tým, o čom rozhodli, e, rozhodlo USA, že už nebudú financovať UNESCO, ktoré sa rozhodlo, e, že príjmu Palestínu. A myslia si, že sa používa dvojaký meter na tom, o tom hovorili viacerí členovia PLC a že arabská jar teda sa nekoná iba na jednom jedinom mieste a že teda je dôležité, aby, a, aby ich EÚ nesklamala, pretože do nej vkladajú veľké uh, nádeje, teda že treba podporovať aj práva palestínčanov, tak ako to robíme v prípade Egyptu, Egypta, pardon, Sýrie a, a Líbie a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto bol náš hlavný cieľ, ale my sme, sme hovorili aj s OMRAP, e, Úradom pre utečencov. Oni hovorili, že im chýbajú finančné prostriedky na to, aby mohli e, naďalej e, vzdelávať deti No a jeden z programov končí tento rok, závisí to od získania nových e, finančných prostriedkov. E, zabezpečujú vzdelávanie zhruba 230 tisíc detí v pásme Gazy, taktiež ich e, oboznamujú s ľudskými právami, hovoria o Nagbe, o holokauste hovoria o uzneseniach OSN a taktiež hovorili, že 10 tisíc detí v pásme Gazy nechodí do školy, pretože žijú v odľahlých častiach Gazy a nemá na nich omrab dosah kvôli politickej situácii. A sú tam aj ďalšie ťažkosti, ktoré e, ktorým čelí obyvateľstvo. Net pochyb o, tým, o tom, že e, pásmo Gazy ešte stále je otvorenou e, väznicou, nie je tam skoro žiadna hospodárska činnosť. Zhruba 5 hospodárskej činnosti e, pokročuje v porovnaní s tým, čo bolo pred okupáciou, ale je tam istý pohyb na tom jedinom hraničnom prechode medzi Izraelom a Gazou, ale E, stačí to iba na zhruba 40 e, e, potrieb, čo sa týka dovozu tovarov do pásma gazy. Nič sa vlastne nevyváža z pásma gazy a okrem humanitárnej pomoci sa nič nedováža. Taktiež je potreba vybudovať zhruba 100 škôl okrem ďalších e, potrebných rekonštrukcií, ale chýba im stavebný materiál. E, mnoho sa pašuje cez podzemné tunely na hranici s Egyptom, ale e, samozrejme je to nezákonné, takže OMRAP to nemôže podporiť. Zhruba 12 tisíc tunelov je v prevádzke na tejto hranici s Egyptom, niekedy ich e, zničí Izrael, ale inak nie je žiadne obmedzenie, ak si môžete e, dovoliť e, tovar, ktorý sa takto dováža, tak áno, ale inak nie. Zhruba 50 obyvateľstva závisí od humanitárnej pomoci. E, viac ako polovica obyvateľstva nemá ani 15 rokov. E, okupácia vlastne e, ničí obyvateľov pásma Gazy. Na no čo bolo najhroznejšie je, že od marca 2010 29 detí bolo zastrelených izraelským vojskom v pásme Gazy, pretože boli príliš blízko hranice s Izraelom. E, Izrael uplatňuje 300-metrovú e, zónu, pásmo vo vnútri e, pásma gazy na hranici a teoreticky, ak niekto sa pohybuje v tomto 300-metrovom pásme, tak môže byť odstrelený. A sú tam také varovné tabule. 19 29 detí medzi 13. a 17. rokom neboli v tejto 300-metrovej e, zóne, ale e, zhruba 600 metrov od hranice boli postrelení e, do rúk, do nôh, aj do hlavy. Žia... Našťastie, pardon, nikto nezahynul, ale viete si predstaviť, aké to muselo byť traumatizujúce pre tie deti a ich rodiny, ktoré sa potom o ne museli starať. Takže predpokladám, že a ešte predtým, ako e, skončím a budem odpovedať na prípadné otázky kolegov, poviem, že sme sa stretli aj s mimovládkami, e, e, skupinami žien, navštívili sme jednu školu OMRAP a taktiež sme boli pri jednej čerpacej stanici tá podzemná zásobáraň vody pod pásmom gazy je skoro úplne zničená. Ak sa tam rýchlo nič nespraví, tak to bude úplne kontaminované solou pretože eh, nie je dostatočné, eh, dostatočná kanalizácia a, a čistenie odpadových vod, takže je to naozaj eh, dosť čierna situácia. Ja myslím, že medzinárodné spoločenstvo môže jedine žiadať ukončenie okupácie už to trvá niekoľko rokov e, kvôli e, uväzneniu Gilada Šalida, e, izraelského vojaka, ktorý našťastie už bol oslobodený je späť vo svojej rodine, ale medzinárodné spoločenstvo musí povedať, že musíme byť seriózni, musíme hovoriť o situácii v pásme Gazy, o obyvateľoch E, nemôže sa s nimi tak zaobchádzať ako, ako doteraz. A ešte jedna vec na záver. Stretli sme sa aj s niektorými väzňami, ktorí boli nedávno e, oslobodení z izraelských väzníc. Bolo to výmenou za oslobodenie e, Gilada Šalida. E, sú medzi, medzi nimi veľmi mladí aj veľmi e, starí a niektorí boli aj 20-25 rokov vo väzení. E, bola to taká studená sprcha pre nás. E, im ešte stále veľmi záleží na vytvorení palestínskeho štátu. Niektorí sú veľmi nahnevaní na Európu, pretože Eh, venujeme málo pozornosti otázke väzňov. Ešte stále ich je 5 tisíc eh, v izraelských aj palestinských väzniciach. 160 eh, z nich sú deti, 22 je zvolených zástupcov PLC a oni boli opäť uväznení vtedy, keď bol unesený Gilad Šalit. To bola taká odvetná akcia Takže e, výbor pre zahraničné záležitosti by mohol e, vypracovať túto správu. PLC nemá takúto právomoc, e, iba ja vám môžem opísať situáciu tam. Tento výbor by mohol vypracovať správu z vlastnej iniciatívy o situácii v pásme gazy Určite by e, členovia PLC e, poskytli pomoc, e, podporu a mohlo by to byť pre dobro veci, ale musíme sa seriózne zaoberať tou situáciou, pretože e, akurát e, vyrastá nová generácia e, mladých, ktorí budú poznať iba nenávisť voči Izraelu, ak nezmeníme rýchlo túto situáciu a to si nemôžeme dovoliť. Potrebujeme dva štáty, Izrael, ktorý bude žiť v miery s Palestínou dlhodobo nie je žiadne iné riešenia. E, musíme začať teraz, musíme teraz e, zmeniť situáciu, v ktorej je Gaza. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto správu. Teraz odoznám slovo pani Kiel Nielsen. Je, excusez-moi, Prepačte, áno, ja by som chcela eh, pridať ešte niekoľko eh, bodov, pretože som sa v, tej, v tom istom období tam, eh, bola, tam, tam boli zástupcovia výborov pre ženské práva, ktorých som členov. Tí sa takisto odoberali do Gazy, ale takisto aj na západný breh Jordánu a tak ďalej, pretože výbor pre ženské práva si želal sa informovať o štatúte žien v týchto regiónoch, kde aké problémy ženy uh, majú v týchto regiónoch, ktorým čelia. Niekoľko informácií by som len dodala veľmi stručne, pokiaľ ide o situáciu žien v Gaze, pretože sme sa stretli s výborom žien v Gaze. Takisto sme sa stretli aj s, alebo navštívili eh, jedno miesto, kde eh, ženy pracujú na eh, ich zrovnoprávnení. Chcem vám povedať, že ženy v Gáze sú dvakrát potlačené Poprvé sú utláčané tak, ako aj mnohé ženy na eh, eh, celej planéte kvôli patriarchálnej spoločnosti a po druhé kvôli tomu, že trpia kvôli tejto eh, neludskej blokáde. Je to niečo, čo naozaj hrozné, pretože situácia žien v Gaze o tom častokrát nehovoríme, ale táto je naozaj veľmi neznesiteľná. Ako to už povedal pán do Rosa, väčšia časť obyvateľstva Gáze, to sú hlavne deti. Deti, ktoré treba živieť, ktoré sa treba starať, ktoré treba aj o, eh, ošetrovať. A častokrát sú to práve ženy, ktoré musia čeliť týmto ťažkostiam, ktoré musia stať v rade, aby dostali potravinovú pomoc, ktorá je dodávaná treba aj Európskou iniu z veľkej časti. Takisto sú to eh, vyhliadky mm, do budúcnosti, ktoré vlastne neexistujú pre tieto deti, takže ženy musia čeliť všetkým tam ťažké, týmto ťažkostiam, pokiaľ ide o nezamestnanosť, ktorá je veľmi vysoká v Gaze. Takže tá situácia žien v Gaze je naozaj veľmi obťažná a chcem zdôrazniť tento bod o to viac. Jedna anekdota, ktorú som vám chcela eh, tu spomenúť, ak, by ste, ak ste videli film Trasa v Gaze, myslím, že v Belgicku to bolo a tak ďalej, tí, čo ste ju videli, tak eh, eh, naozaj ide o eh, komédiu v skutočnosti, tie skutočnosti a ten kontext, ktorý je odprezentovaný v tomto filme, naozaj korešponduje s skutočnosťou nemôžeme povedať, že sú tu nejaké veci, ktoré by boli vymyslené. A tie osoby, ktoré ste vy, ktorí ste to videli, tak vám chcem povedať, že je tu taká malá anekdota, ktorá sa týka ku kúpi eh, produkt, ktorý sa volá Viagra, pretože tam eh, hm, je spomínate na kúpa Viagry v lekárni a to nebolo náhodou tu spomenuté, pretože ženy v Gaze hovoria, že naozaj Viagra je jeden z produktov, ktorý prechádza cez tieto tunely skoro každý deň, pretože tých tunelov je veľa. Pretože v podstate muži sa nudia v Gáze, nemajú čo na robote a teda eh, ženy nie sú nejak extra šťastné eh, z tohto každodenného eh, života v gete v Gáze. Takže len toľko som chcela dodať k tej správe pána teda pána kolegu, pána Darasu a teraz odozdávam slovo pani Gomez. Ďakujem pekne. Ja by som chcela takisto poďakovať kolegyne pani Kiel Nielsen a takisto aj pánovi Darosovi za e, túto správu, ktorú nám odprezentoval. Ja e, nechcem povedať, ako, som sa, ako sa cítim solidárna s ľudom v Gáze, ktorý naozaj trpí. Je to veľká hamba pre nás všetkých. Ale chcela by som skôr hovoriť o, o tomto ľude, ktorých veľmi rešpektujem, cítim sa i byť ich priateľom. Konkrétne ide o izraelský ľud a nemyslím si, že tá situácia, ktorú zažívajú teraz v Gáze, môže byť v prospech alebo v záujme izraelského ľudu. Nemyslím si to. Obávam sa tiež, že tá situácia v tom mierovom procese na Blízkom e, východe je možné udržať dlho, pretože e, Američania vzhľadom aj na situáciu teda volieb, e, ktoré budú už čoskoro súpne úplne paralizovaní. Myslím si, že pani Ashton sa o to takisto zaujíma, o to, čo sa tu deje a snaží sa o to, aby tento konflikt sa pohol. Ale e, takisto aj Európska únia ako taká nie sú schopní myslieť off the, off the box, v súčasnosti vzhľadom na tie časy, ktoré a problémy, ktorým čelí Európska únia, ale podľa mňa je to tá správna chvíľa, kde Európsky parlament by mal zohrať svoju úlohu a ktorý by mal byť iniciatívny. Ja myslím, že pán Dáros sa má naozaj pravdu, keď navrhol, aby náš výbor pre zahraničnú politiku začal byť iniciatívny, pokiaľ ide o túto situáciu v Gaze aby zvýšil tlak na to, aby tieto zásadné otázky sa vyriešili. Tieto zásadné problémy. A tiež sa domnívam, že vzhľadom na tú situáciu v Gaze, pokiaľ ide aj o bilaterálne vzťahy medzi Izraelom a Palestínou, že je tu taký kontext podobný arabskej jary. Nedávno som videla hrozný dokument myslím, že na BBC, ohľadom situácie lawlessness, ktorú zažívajú v Egypte, hlavne pokiaľ ide o obchodníkov s ľuďmi, pokiaľ ide o ich e, obchodovanie takisto s ľudskými orgánmi. Naozaj obrovské nebezpečenstvo pre celý svet, hlavne pre pristahovalcov to predstavuje vrátane Izraela. Myslím, že nemôžeme pokračovať v tom, že to budeme zatvárať oči. Je potrebné začať prijať iniciatívu, tak ako aj správa pána Darosu nám to navrhuje. Ďakujem pekne teraz pán Lambergis. Thank you, madam. I would like to... Ďakujem. Chcel by som sa opýtať pána spravodajcu, pretože mal možnosť eh, byť tam a rozprávať sa s politikmi, s politikmi v Gáze, s lídrami tejto časti Palestíny, takisto s lídrami hnutia Hamas. A to, že sa kontaktujú s Fatahom a Hamasom je pozitívny krok, ale možno, že by ste nám mohli povedať, či obe tieto hnutia zdieľajú jasnú víziu, pokiaľ ide o teritorium ich prípadného štátu, pokiaľ ide o hranice so susediacimi štátmi. A či majú jasno v tom, ako budú žiť so svojimi susedmi a teda či dôjde ku uznaniu týchto susedných krajín vrátanie Izraela z ich strany. majú teda jasné a spoločné stanovisko, tak Hamas ako aj Fatah. Môžeme dúfať, že to bude e, vlastne, e, že v budúcnosti bude mať Palestína jedno vedenie, alebo e, môžeme predpokladať, že tam budú dve vzájomne súperiace skupiny a ich názory a prístupy a postoje napríklad k Izraelu sa budú líšiť. Je Gáza alebo Palestína pripravená stať sa domovom miliónov občanov, ľudí, ktorí momentálne sú v utečeneckých táboroch? Ako chcú riešiť túto otázku? A chcem sa opýtať, či vnímajú e, Palestínu ako štát, kde sa budú môcť títo utečen- kam sa budú môcť títo utečenci vrátiť. Či je vôbec možné integrovať e, takýto veľký počet ľudí už, keď je Gaza, ako sme počuli, preplnená aj teraz. A potom Je to otázka, ktorá sa týka budúcnosti palestínskeho štátu a možnosti uzatvárať medzinárodné zmluvy o vojenskej bezpečnosti, napríklad s Iránom, alebo Ruskom, alebo Čínou, v ktorých by bol e, záväzok vzájomnej obrany alebo ochrany. To znamená, ak bude zmluva medzi Palestínou a Čínou, tak Čína by bola zaviazaná chrániť Palestínu v prípade jej napadnutia a či možnosť uzatvorenia takýchto zmluv bude nastolená na agendu napríklad e, Organizácie spojených národov. A chcem sa opýtať, či diskusia o možnosti takýchto zmluv e, vnáša do regiónu viacej mieru alebo viacej e, rizík a Neviem, či e, vo vašich diskusiách s Hamasom e, ste hovorili o napríklad cezraničnom strieľaní, e, kde sú cieľmi izraelskí obyvateľia alebo izraelské mesta, v ktorých zomierajú v dôsledku takéhoto ostralovania izraelské deti. Súhlasí Hamas napríklad s, takýtom, s takýmito akciami alebo odsudzuje Hamas takéto akcie? Možno, že toto nám dá možnosť dozvedieť sa priamo od vás viac. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, pán Lansbergis. Neviem, či pán Darosa by chcel tomu ešte niečo povedať. Like to to uh, for... Áno, k mnohému. V prvom rade by som chcel povedať, že som predseda DPLC a nie predseda Hamasu alebo Fatahu alebo uh, eh, PFLP. Uh, eh, takže to potrebujem povedať veľmi jasne. Keď som sa stretol s PLC, tak som sa stretol so všetkými politickými frakciami. Ja e, som sa stretol so zvolenými zástupcami, nestretol som sa s nevolenými organizáciami, organizáciami, ktoré sa zapájajú napríklad do páchania násilnej činnosti. Takže toto chcem jasne e, povedať. Moja úloha je byť predsedom DPLC a dúfam, že v nasledujúcom roku bude možné, aby sme zorganizovali medziparlamentné stretnutie, kde budú delegáti zo všetkých politických skupín alebo frakcií v Palestíne, tak e, vo východnom Jeruzaleme, v Gaze alebo e, e, zo západného brhu. Doposiaľ nebolo možné mm, takéto stretnutie tu v Bruseli zorganizovať. Myslím si, že ak by sa to podarilo, tak to bude naozaj veľmi užitočné mať všetkých týchto zástupcov tu a adresovať im priamo tieto otázky, ktoré tu zazneli, ako osobám zodpovedným a nie mne. Ja som poslanec Európskeho parlamentu. Ja vám môžem povedať, aká je pozícia Európskeho parlamentu v týchto otázkach, ale nemôžem hovoriť za iné organizácie, za ktoré nenesiem žiadnu zodpovednosť. Bez pochyby ja vám pošlem kópiu e, doslovného zápisu e, stretnutia, e, ktoré sme mali. A tam zazneli rôzne názory zo strany rôznych ľudí a organizácií. Má to zhruba 14 strán, ja vám to môžem poslať na váš mail, prípadne na mail ostatných poslancov a poslanky, ktoré o to budú mať záujem. Tento prepis. My sme veľmi jasne povedali, že Európsky parlament bol a je proti násiliu páchanou v mene palestinského štátu. Väčšina členov PLC, vrátane niektorých členov Hamasov, PFLP a niektorých členov Fatahu, povedali jasne, že oni sú za mierový odpor voči okupácii, sú za rokovania. A ich názory sa líšili, pokiaľ ide o um, zachovanie alebo obnovu hranie z roku 67 a Hamas e, má trošku vágnejší názor, pokiaľ ide o znovu nastolenie hranie z roku 67, ale v každom prípade e, sú pripravení akceptovať palestinský štát na základe hranie z roku 67. Ale hovorím, tam sa názory zatiaľ líšia. A pokiaľ ide o to, ako Um, ich príjmeť k tomu, aby prejali na seba viac, eh, väčšie záväzky, pokiaľ ide o vzťah eh, s Izraelom. My sme jasne povedali, tento parlament jasne povedal, že ostreľovanie izraelského zeme musí prestať. Eh, je potrebné, aby všetci rešpektovali medzinárodné právo aj v situácii konfliktu a jednoducho je potrebné, ak žiadame od Izraelu, aby Izraela, aby dodržiaval medzinárodné právo, tak je potrebné trvať na tom, aby aj palestínčania dodržiavali medzinárodné právo a medzinárodné právo hovorí, že civilisti nesmú byť vystavované z, riziko z žiadneho dôvodu. Takže toto je naša úloha. My sme plnili našu úlohu ako zástupcovia tohto parlamentu v tom, že sme im tlmočili postoje tohto parlamentu, politike tohto parlamentu a ja to tu veľmi jasne hovorím, že obyvateľstvo Gázy, pokiaľ ide o tento parlament, e, e, my máme e, v najlepšom, my máme najlepšie záujem o ľudí, ktorí tam žijú. My nebudeme straniť jednej či druhej frakcii, jednému či druhému hnutiu. Je na palestínčanoch, aby sa rozhodli, aká bude ich politická budúcnosť. Nemyslím si, že je zmysluplné očakávať od akékoľvek spoločnosti, že bude politicky zjednotená. Neexistuje ani jedna demokracia e, na svete, ani v Európe, ktorá by mala jedinú politickú stranu. V kaž- vo všetkých krajinách je niekoľko desiatok politických strán, ktoré navzájom súťažia. A toto by malo platiť tak o Izraeli, ako aj o Palestíne. E, momentálne je tam zhruba 14 rozličných politických frakcií e, na západnom brehu v Gaze a vo východnom Jeruzaleme. 14. Takže náznak toho, že by tam mala byť jedna politická sila alebo že by malo dôjsť k zjednoteniu eh, Hamasu a Fatahu, by bolo nerealistické. Ale je potrebné, aby tieto politické skupiny a frakcii eh, uzatvorili dohodu o krokoch eh, vedúcich v palestinskému štátu. Bolo stretnutie, ktoré sa týkalo napríklad pozorovateľov pri voľbách alebo eh, monitorovaní volieb. A dúfam, že aj tento parlament eh, vyšle eh, do týchto monitorovacích vysí svojich zástupcov, ako to bolo aj v minulosti. Ale čo bude dôležité, keď sa budú tieto voľby konať, je to, že všetci, ktorí sa ich zúčastnia, dostanú garancie od Európy, Spojených štátov amerických, že výsledky týchto volieb budú rešpektované pretože neboli respektované ostatný raz. A to bolo nevýhodou aj pre nás tu v Európe. E, tie výsledky rešpektovania neboli. Nemá význam e, jatriť staré rany, ale realita je taká, že je potrebné mať spoločné stanovisko e, za a prijatie rezolúcie OSN za vytvorenie palestinského štátu, ale my musíme rešpektovať voľbu palestinského ľudu, vyjadrenú vo voľbách. Inak budeme hrať dvojitú hru. Nebudeme jednoducho rešpektovať princípy de- demokracie my sami, keď to od iných vyžadujeme. Takže to som chcel povedať ešte úplne na záver Myslím si, že by bolo naozaj užitočné, keby výbor pre zahraničné veci sa ujal myšlienky vypracovania správy z vlastnej iniciatívy. Samozrejme, ja nie som členom toho výboru, nemôžem na tom trvať, ale bolo by to eh, dobré. Ešte niekoľko drobných poznámok, eh, na čo som zabudol. My sme navštívili aj univerzitu, eh, dve univerzity, nie, jednu z dvoch univerzít v Gaze, a počítam, že e, na tú univerzitu chodí asi 50 tisíc mladých ľudí. A niečo menej než 10 absolventov týchto dvoch univerzít sa má šancu zamestnať. Čo je dôležité je, že ani jeden univerzitný študent v Gaze nemá možnosť využívať program, európsky program Erasmus. Ani jeden takýto študent nemá túto možnosť porovnaní s tisícami izraelských študentov. Je to preto, lebo e, študenti do určitého veku nemôžu opustiť pásmo Gazy. Existujú e, vzťahy medzi e, týmito dvomi palestinskými univerzitami v Gaze a univerzitami v Európe. Môžu tam chodiť prednášatelia, ale študenti nemôžu cestovať von, nemôžu využívať možnosti programu Erasmus a toto je ďalšia vec, o ktorej je potrebné hovoriť s izraelskými orgánmi, tak aby umožnili týmto mladým študentom cestovať a spoznávať svet. A na záver, čo nesúvisí priamo s gazou, ale súvisí to priamo s otázkou mieru a zmierenia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a to je otázka beduín, beduínov. Je tam zhruba 200 tisíc beduínov, a, ktoré žijú e, v Izraeli a vlastne 30 tisíc na a, e, e, pobreží mora v zóne, ktorá je pod izraelskou vojenskou kontrolou a izraelská vláda hodlá presiedli 30 tisíc týchto beduínov do eh, púšte, čo jednoducho eh, môžeme popísať ako indiánske rezervácie, to znamená do eh, niečoho, čo sa síce hrdo nazýva obce alebo dediny, ale nie je tam ani voda, ani elektrická energia, proste nič. A toto je tiež jedna z vecí, ktorá znamená pošlapávanie ľudských práv. A uh, ak má tento parlament na niečom trvať, tak je to dodržiavanie ľudskoprávnych noriem. A ja som presvedčený o tom, že sila Európy spočíva v tom, že musí trvať na aplikácii medzinárodného práva, medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv a demokracie a ja by som poprosil aj tento výbor, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby uh, boli, uh, bolo s Izraelčanmi, aj palestínčanmi, aj inými zaobchádzané rovnocenie bez diskriminácie. Tanok, chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Ďakujem, ja som o tom hovoril v minulosti niekoľkokrát. Ja nepovažujem e, demokraciu len za nejaké hlasovanie, ale demokracia sa opiera o základné slobody a práva, takisto rešpektovanie práv minorít a obzvlášť v prípade Blízkeho východu rešpektovanie ženských práv. Musím povedať, e, že som vždy, e, že mi to vždy pripomínalo e, situáciu dočasnej Iry a zákazu pôsobenia v Spojenom kráľovstve. V 1984 bola prijatá charta, ktorá Ehm, v Palestíne, ktorá je za deštrukciu židovského štátu. A ani Hamas, ani Fatah sa nezriekli tejto charty. Ehm, prečo by som ja mal podporovať takéto hnutie? Ehm, myslím si, že e, to boli hnutia, ktoré neboli e, zvolené väčšinou ľudí, takže nemusím rešpektovať e, výsledok takéhoto, takéto nedemokratickej voľby Obávam sa, že ak dojde k implementácii jed, niektorých z týchto politík, tak e, sa dostaneme do stavu, e, kedy tu bude nastolená diktatúra. Takže otázka je, o čom je demokracia? Demokracia je o voľbách, alebo je o stranách, ktoré vyznávajú určité základné slobody a práva. A, e, boje o tom, že e, v rámci demokracie môžu ľudia sa rozhodnúť o tom, že e, tí, ktorí ich vedú, už ich nebudú viesť, pretože um, idú proti ich záujmom a hodnotám. Myslím si, že toto je o mnoho komplikovanejšia vec a len výsledky volieb a rešpektovanie týchto výsledkov, výsledkov volieb sa, nás nezbaví problémov. Ďakujem pekne pani Aukena. Ďakujem veľmi stručne krátka reakcia na Tanoka. Keď sa pozriete, e, koľko strán v Izraeli uznáva Palestínu, e, len veľmi málo. Ale dokonca na ich mapách e, Palestína neexistuje. A hovoríme o rešpektovaní volieb. Vy máte asi inú demokraciu, ako je v mojej krajine. A ja som pozorovala voľby v Palestíne a bolo to vyjadrenie vôle ľudu a potom ešte poznámka na to, čo povedal kolega Landsbergis. Bolo by skvelé, keby ľudia, ktorí prichádzajú z krajín bývalého sovietského zväzu, a jednoducho a si uvedomili, čo sa tam deje. A celá Palestína, nielen Gaza, je pod okupáciou. A ak e, pozorujete to množstvo násilia páchanom na Eh, obyvateľstve, na civilnom obyvateľstve, eh, tak eh, to je okupácia v pravom slova zmysle. Áno, lietajú rakety aj na druhú stranu, je to idiotské, ale mm, druhá strana používa ťažké zbranie, helikoptéry, riadené strely a podobne. Takže naozaj je to o zabíjanie ľudí. Bolo by naozaj vynikajúce, keby občania Izraela, ktorí pochádzajú z bývalého sovietského bloku, ktorí zažili na vlastnej koži, čo je to okupácia, si uvedomili, že vlastne z ich strany sa deje teraz to isté voči palestínskému územiu. A potom ešte jedna poznámka, o ktorej sa tu nehovorilo. A pán Lanbergis, vy ste o tom povedali. E, týka sa to utečenských táborov. Myslím si, že toto je ten relevantný výbor, ktorým by sa tam, ktorý by sa tým mal zaoberať. Pretože naozaj nikto sa e, nestará o tie nesmierne kvanta ľudí, ktoré žijú napríklad na území Libanonu v týchto táboroch a o to, aká bude ich budúcnosť. Ich medzinárodné práva sú jasné, majú právo na návrat, ale tiež je jasné, že tieto práva nebudú e, rešpektované ale my sme potom súčasťou, alebo mali by sme byť súčasťou riešenia. Nielen im hovoriť, um, Libanon, vy jednoducho ich musíte prijať a, podobne. Ja by som eh, naozaj eh, apelovala na to, aby sme eh, formulovali to, aká je naša predstava, aká je naša vízia o týchto nesmiernych množstvách ľudí, ktoré žijú v týchto utečenských táboroch a povedali si, E, kde vidíme ich e, budúcnosť. Toto nie je možné robiť len cez peniaze. Toto je potrebné robiť e, aj cez politiku. Ja som bola v tom istom čase v pásme Gazi, ale ja som bola ako členka výboru pre práva žien. Navštívila som tie oblasti, o ktorých hovoril pán spravodajca a môžem naozaj potvrdiť, že Situácia je, aj pokiaľ ide o e, práva žien, e, veľmi zlá. E, mali by sme byť naozaj v tomto veľmi razantní, aby sme podporili tieto, tieto ženy, pretože v tej bedenskej populácii zaznievajú argumenty, že do tých počtov netreba rátať vôbec ženy, čo sa mi zná byť veľmi flagrantným pošľapávaním ich práv. Ďakujem. Ďakujem pekne všetkým kolegom. Ja by som ch- chcela však uzavrieť túto diskusiu, pretože máme toho ešte veľa. <clears throat> Ukončujem pánom Darosom, pretože ďalší kolegovia by chceli ešte predložiť svoje spravy. Pán Daros, ale veľmi stručne. Very Briefly, um, again... Veľmi stručne. Ešte raz chcem povedať, že nie som hovorcom ani Hamasu, ani Fatahu. Ja jednoducho tlmočím hodnoty tohto parlamentu v mojich kontaktoch a vzťahoch s PLC. Mám vlastné politické názory, ale pokiaľ ide o moju úlohu, e, ja e, som tu preto, aby som reflektoval názory tohto parlamentu. Myslím si, že to, e, sa mi to darí robiť celkom dobre. A pán Tanok hovoril o paralele s Iry. S Irou. Ja som z Írska IRA bola založená v roku 69. Ja som celý politický život bojoval proti e, dočasnej IRE. Ja som sa v roku 1994 stal ministrom v irskej vláde a ja som e, vyvolal s nimi stretnutie, hovoril som s nimi a podarilo sa mi e, vyrokovať s nimi mier. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že Hamas je organizácia, ktorá vníma sama seba ako oslobodzujúca armáda alebo oslobodzujúca strana, neviem ako to nazvať, je to zmes rôznych ľudí, od demokratov až po antidemokratov. Ako vlastne to platí o všetkých organizáciách tohto typu a je samozrejme potrebné komunikovať s tými, ktorí sú ochotní uvažovať o vytvorení demokratickej a in- nezávislej Palestíny a izolovať ich od tých, ktorí nemajú túto ambíciu. Jednoducho je treba tých ne, nemôžeme e, e, paušálne povedať, nehnevate sa, s vami diskutovať nebudeme, lebo sa voláte Hamas. Je tam potrebné nájsť tých ľudí, ktorí naozaj majú záujem o mierové riešenie. Je ne, nemožné rokovať o E, riešení problému, ak budeme diskutovať iba so 40 zástupcov palestínskeho ľudu. Je potrebné nájsť široký konsenzus e, v palestínskej populácii, veľmi široký konsenzus. Je potrebné nájsť takisto aj e, medzi izraelským e, ľudom v tom, že by mali mierovo žiť bok po boku s palestínčanmi. Takže prestaňme demonizovať jednotlivé elementy v tomto hroznom konflikte, bez ohľadu na to, o ktorej strane hovoríme. My tu môžeme zohrať úlohu. Tá úloha je pozitívna. Úlohu spájať ľudí a nie ich rozdielovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Darosa. Uzatváram tento bod a teraz sa navrhujem, aby sme sa venovali bodu 12 práva o 4. v schôdzi parlamentného výboru pre stabilizáciu a pridruženie Európsky parlament Albánsko, ktorá sa uskutočnila v Tyrane 24. a 25. novembra 2011. K tomuto bodu vyzvihnem, vyzvem pána Kukana, aby sa vyjadril. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Až do nedávna vnútornopolitická situácia v Albánsku bola charakterizovaná vysokým napätím ktoré začalo parlamentnými voľbami v júni 2009, po ktorých opozičná socialistická strana začala bojkotovať prácu parlamentu. Eskalácia napätia nastala v januári tohto roku, kedy Polícia zastrela niekoľkých ľudí počas demonstrácií v uliciach. Tento rok sa konali miestne voľby v Albánsku, ktoré opozičná socialistická e, strana nazvala ukradnutými e, voľbami. E, v dôsledku vnútornopolitického vývoja, o ktorom som hovoril, Albánsko stalo sa to, že nedošlo k odporúčaniu udeliť Albánsku status skandinávskej krajiny v dvoch po sebe nasledujúcich správach o pokroku, ktoré vydala Európska komisia. Medzičasom Európska únia, vrátanie Európskeho parlamentu, intenzívne pracovala s cieľom nájsť spoločného menovateľa medzi oboma stranami konfliktu v nedávnych mesiacoch Vďaka intenzívnemu diplomatickému úsiliu delegácie Európskej únie v Tyrane, obzvlášť veľvyslancovi Ettore Sekvim a Európskej komisie, konkrétne generálneho riaditeľa Sanína, došlo ku kompromisu medzi oboma stranami. Parlamentná práca pokračuje za účasti opozície od tejto dohody. stretnutie e, stabilizačného asociačného parlamentného výboru prijalo e, spoločné vyhlásenie a stojí za to o tom hovoriť, pretože pri predchádzajúcich troch príštostiach nebolo možné dospieť k spoločnému vyhláseniu vzhľadom na nezlučiteľné rozpory a rozdiely medzi týmito dvomi albánskymi partnermi. Stretnutie sa uskutočnilo 8. a 9. decembra za veľkej pozornosti médií a verejných predstaviteľov. Všetky albánske zúčastnené strany, všetkých 14 sa zúčastnilo. Následne došlo k stretnutiu e, s predsedom parlamentu, prezidentom Albánsku, pre, Albánska predsedom socialistickej strany, ministrom spravodlivosti a ministrom e, zahraničných vecí, ktorý nás prijal v mene premiéra Berišu, ktorý bol mimo Albánska počas návštevy našej delegácie. Hlavná diskusia sa sústreďovala na témy súvisiace s integráciou do EÚ, na reformy v e, albánskom parlamente. Prirodzene všetci členové Európskeho parlamentu, dvaja z EPP, dvaja z SD, jeden z ALDE a jeden od Zelených, prezentovali veľmi konštruktívne postoje a hovorili jedným hlasom, čo som veľmi oceňoval a chcel by som im za to poďakovať. Na konci sa nám e, podarilo e, dospieť k textu spoločných odporúčaní, ako som o tom už hovoril, a išlo v zásade o potvrdenie novej, pozitívnejšej politickej situácie v krajine. Vo všeobecnosti táto návšteva bola relatívne úspešná, ak by súčasná spolupráca medzi spomenutými dvomi politickými blokmi viedla k stabilizácii a normalizácii politickej klímy v Albánsku, krajina by mohla mať šancu učiniť pozitívny krok smerom k integrácii do EÚ v priebehu budúceho roka. Bolo by asi užitočné, ak by Európsky parlament mohol prijať uznesenie o Albánsku ešte pred júnovým zasadnutím rady. Medzi tým ešte bude mnoho príštostí, e, ktoré môžu potvrdiť e, alebo overiť túto zatiaľ krehkú spoluprácu medzi týmito domovými politickými blokmi. Ide o e, novelizácie rozličných zákonov, voľby a tak ďalej. Mnohí, obzvlášť veľvyslanci EÚ, počas stretnutia v Tyrane boli skeptickí, pokiaľ ide o udržateľnosť spolupráce a vnímali to túto spoluprácu ako niečo povrchné, ako niečo, čo navodili sily zo zahraničia, konkrétne EÚ, ale nemyslia si, že táto spolupráca je dostatočne silná. Ak e, ide o delbu moci v Albánsku, ja som opatrný optimista. Pozitívny trend pokračuje obe strany a obaja predsedovia týchto strán spolupracujú postupne, bez nejakého prílišného entuziasmu, ale spolupracujú a majú výsledky. A pre nás, a to je záver môjho príspevku, je potrebné, aby všetky inštitúcie EÚ, vrátane Európskeho parlamentu, vrátane všetkých politických skupín teda vrátane EPP, moje politické skupiny, je potrebné, aby sme všetci hovorili jedným hlasom a vysielali tie isté posolstva všetkým politickým aktérom v Albánsku a musíme sa vyhnúť vysielaniu akýchkoľvek eh, nesprávnych signálov alebo eh, môžem to nazvať eh, chýb, tak aby sme nepoškodili politický vývoj v Albánsku Krajina stratila dva roky vzhľadom na politické šarvátky medzi týmito dvomi hlavnými e, blokmi, čo je viac než dosť. Pretože Albánci si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Je potrebné, aby Albánci pochopili, že bez vážneho a politického dialogu vo vnútri krajiny sa krajina nemôže posunúť ďalej. Takže je potrebné, aby sme to, čo sa dosiahlo, zachovali a nepokazili. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Boštináru, podpredseda delegácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade e, vítam slova pána Kukana, predsedu delegácie a chcem povedať, že úplne súhlasím s jeho pripomienkami, komentármi. Budem hovoriť o špecifickom zasadnutí, ktoré bolo pre mňa veľmi dôležité. Išlo stretnutie s e, prezidentom, takže nechcem hovoriť o tých rozdielných politických stranách. Prezident ale e, zohral vyváženú úlohu, pretože e, zvládol túto hlboko zakorenenú krízu v Albánsku a e, prezident hovoril o troch aspektoch, ktoré treba seriózne zobrať do úvahy. Poprvé, čo je kľúčové pre udržateľnosť e, vzťahov dvoch politických strán a na implementáciu 12 kľúčových priorít, e, to je schválenie zmien volebného zákona ale ide aj o uplatňovanie alebo použitie e, potrebnej infraštruktúry, teda na to, aby boli možné zákonné voľby. Druhý aspekt, prezident hovoril o verejných médiách a tie mu teraz e, tie teraz uplatňujú voči nemu istú cenzúru, čo sa týka e, informovania verejnosti o jeho úlohách Ale keď je to samotný prezident, ktorý vám o tom hovorí, tak e, je to naozaj e, povážlivé. Mali by sme to zobrať e, do úvahy a treba zaručiť slobodu médií v Albánsku. A ešte posledný aspekt vzťahy medzi národnými inštitúciami. Prezident potvrdil, že to, čo tvrdí premiér o tzv. puči, kedy eh, hlavný eh, prokurátor, šéf tajných služieb a samotný prezident boli eh, zapojení. To naozaj nie je v prospech renome tejto krajiny. Pripomína to situácie z minulosti. Takže je naozaj dôležité, aby sme hovorili jedným jediným hlasom, buď Európska komisia alebo Európsky parlament ale ja by som predsa len chcela povedať, že my e, ako delegácia sme dosiahli to, že e, e, socialisti budú spolupracovať s premiérom Berišom na záväznom súbore pravidiel, teda že sa uplatní tých 12 priorít. Ale potom uprostred tohto postupu sme počuli prehlásenia pána Dola a on povedal, že Edi Rama je mentálne chorý. Ja sa nechcem vyjadriť na adresu pána Dola, ale takéto prehlásenie z úst EPP e alebo e, socialistov, to, to je naozaj uh, ničivé. Mali by sme sa v budúcnosti vyhnúť takýmto postojom, ak chceme pomôcť E, takémuto rodiacemu sa krehkému e, procesu, ale e, ktorý ani zďaleka nie je trvácný. Mali by sme naozaj hovoriť jedným jediným hlasom a donútiť obidve strany spolupracovať v záujme Albánska a našich európskych hodnot. A ešte úplne na záver. Mali sme vynikajúce stretnutie s novou elitou Albánska. Študenti politickej e, fakulty. Oni hovorili o svojej frustrácii, o svojom sklamaní, čo sa týka mm, správania, e, zo správania e, politikov. Mm, oni si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Musíme na tejto budúcnosti pracovať nielen s albánskymi politickými lídrami, ale aj so spoločnosťou. Ďakujem pekne, pán Kasín. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa nezúčastnil tejto schôdzky v Tyrane, ale napriek tomu ma moji kolegovia požiadali, hlavne pán Ilčev, ktorý tam bol v mene mojej politickej rodiny a taktiež zamestnanci sekretariátu, e, ma poprosili, aby som sa v prvom rade poďakoval nášmu predsedovi, pánovi Kukanovi, ktorý e, naozaj tam odviedol vynikajúcu prácu. E, v takých okolnostiach naozaj musíte byť diplomat a ja e, naozaj vzdávam hold e, aj tomu, ako situáciu opísal. A Viktor, aj s tebou úplne súhlasím. Nie je potrebné opakovať to, čo sa už raz povedalo. A takéto komentáre, ktoré sa tu šíria, sú kontraproduktívne. Takže naozaj musíme motivovať ľudí v Albánsku na obidvoch stranách politického spektra, aby e, navzájom komunikovali. Ja nie som taký optimista ako dvaja predrečníci. Ja si jednoducho myslím, že tieto dve strany sú to tak vzdialené, že e, bude potrebné vytvoriť väčší priestor nielen pre prezidenta, ale pre ostatných politikov, aby e, budovali vzájomné pochopenie a dôveru. A e, nám sa až potom e, podarí myslieť na budúcnosť a nie e, byť e, v závoze v minulosti. Áno, je to krok vpred, ale Konkrétne je to veľmi malý krok vpred a nevieme, či ďalší krok pôjde správnym smerom. Chcem byť optimista, chcem veriť, že v júni sa niečo môže stať, ale obávam sa, že budeme naozaj potrebovať väčšiu odvahu na to, aby sme splnili tie predbežné požiadavky. Musíme byť teda čo najaktívnejší, ale zároveň musíme byť úprimní, nemôžeme zavádzať Albáncov, nemôžeme slubovať priveľa. Potrebujeme jednoducho kontinuitu, čo sa týka pozitívneho vývoja. Ak sa chceme vrátiť tam, kde Albánsko bolo predtým, ako sa skoro stalo e, kandidátskou krajinou. E, na teraz je to dosť vzdialená vidina Takže e, nás čaká veľa dôležitých krokov. A napriek tomu, že tam ne, som nebol, e, chcem e, zdať hol dosiahnutému pokroku. A z takéhoto malého pokroku sa musíme tešiť a musíme byť pozitívnejší. My e, e, musíme podporovať proeurópske sily v Albánsku, ale musíme mm, podporovať aj ďalšie možnosti. Nie je to iba čierne a červené, hovorí rečník sú aj iné možnosti, ak chceme dosiahnuť pokrok v Albánsku. Ďakujem pekne. Pán Tremopulos teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol súčasťou tejto delegácie, ktorá vycestovala do Albánska a všetci sme si vypočuli správu pána Kukana Ehm, naozaj zvládol problémy e, v Týrane veľmi diplomaticky. Ja sa chcem zamerať na problémy, ktorým čelí táto krajina. Je tam istá e, negatívna tradícia s organizovaným zločinom. Musíme proti tomu bojovať. Ale e, strany, ak nebudú spolupracovať, jednotlivé strany, ak nebudú spolupracovať, tak to nepôjde. No a potom je tu napríklad otázka financovania strán. To musí byť oveľa transparentnejšie, musí to byť v službách demokracie. Sú totiž to isté záujmy, ktoré sa presadzujú a ktoré môžu ovplyvniť vývoja a politický život. Takže treba vypracovať stratégiu a zaručiť transparentnosť, bojovať proti korupcii a všetkým týmto e, postupom. Veľké E, prípady, e, veľké podvody sa neriešia na súdoch, takže treba so súdnictvom niečo spraviť aj s verejnou správou. To sú všetko závažné otázky, aj obchodovanie s ľuďmi, e, imigrácia, práva menšín, kontrola a politický tlak na verejné médiá, a treba taktiež urobiť pokrok v environmentálnej e, oblasti a oblasti e, vlastníctva. A treba sa vysporiadať aj s e, silnejúcou xenofóbiou, hlavne u mladých. Ale čo dnes vidíme v tejto rozdelenej krajine? Vidíme skutočný rozkol medzi dvoma eh, politickými stranami pri moci. Po istej eh, dobe sa vrátili socialisti z opozície a chcú vyplniť eh, to vákuum, ktoré vzniklo. V súčasnosti táto strana je zastúpená v parlamente a ten politický život sa trošku ukludnil. Vystúpili stranickí lídry, ale ja mám pocit, že už nechcú situáciu vylepšovať a kvôli tomu sa zhoršili naše vzťahy s predsedom socialistov. Takže je to nepriateľné a je to zlé pre naše vzťahy. Aj to, čo sa tu povedalo o vodcovi socialistov. Musíme hovoriť jedným hlasom. Nemôžeme vysielať chybné odkazy. My sme predsedovi socialistov vysvetlili, že Európsky parlament nie je jeden celok v rámci e, jednotlivých frakcií sú rôzne postoje. To pochopil. No a my sme sa snažili zmierniť e, tie e, rany, ktoré možno rozjatrili niektorí predstavitelia Európskeho parlamentu. Okrem rozdiel medzi dvoma hlavnými stranami, tak lídry týchto dvoch strán eh, musia zaručiť pokrok a, a zasadiť sa za európsku perspektívu eh, Albánska, pretože môže eh, zohrať stabilizačnú úlohu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Myslím, že všetci, ktorí sa chceli vyjadriť, sa aj vyjadrili. Ideme teraz ďalej. Bod 13. Správa o pozorovateľskej delegácii Európskeho parlamentu do Nikaraguji. Išlo o všeobecné voľby, ktoré sa konali 6. novembra. A táto delegácia bola v Nikaragui od 3. do 8. novembra. Slovo dostane pani Ayala Sander, predsednička. Môžete nám podať správu. Sí, gracias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela som len veľmi stručne prezentovať tomuto výboru správu o pozorovateľskej delegácii EP, ktorá mala čest, ktorej som mala čest predsedať, pretože to bola pre mňa veľmi zaujímavá a plodná skúsenosť. 6. novembra sa konali všeobecné voľby. Volili prezidenta a premiéra, zastupcov premiéra, takisto aj e, jednotlivých členov do Národného parlamentu, ako aj do Parlacenu. Boli tu určité komplika, komplikácie, ktoré sa prechádzajú ešte z roku 2008, kedy boli miestne voľby, ako aj regionálne voľby, kde boli zaznamenané rôzne podvody, takže bolo rozhodnutie Európskej únie, pokiaľ ide o rozpočtovú priamú pomoc Nikaragui, že následne e, táto pomoc najprv teda bola udelená a potom bola stiahnutá, pretože niekoľko rokov po týchto voľbách e, prezident Ortega sa znovu nechal zvoliť ako kandidáta, e, napriek tomu, že výslovne u nikaragská ústava zakazuje druhé následné zvolenie prezidenta na to, toho istého človeka na miesto prezidenta. Takže potom tam bol najvyšší súd, ktorý veľmi naliehavo musel zasadať a e, táto nominácia sa odohrala. A následne teda už tie voľby vychádzali dosť z ťažkej situácie po tejto nominácií. Potom teda eh, sa rozhodli jednotlivé strany zúčastniť, vytvoriť eh, koalícii, pretože tá situácia, eh, v, pokiaľ ide o jednotlivé strany, spočíva v tom, že ako náhle by niektorá strana sa nezúčastnila volieb, tak by stratila svoje práva. Okrem teda menovania tohto kandidáta, tak Daniela Ortegu, tak tu bol ďalší problém, ktorý bol spojený s s najväčším volebným orgánom, teda najvyšším volebným orgánom Nikaraguj, ktorý mal práve po tých problémoch, ktoré sa tu odohrali v roku 2008 s tými eh, volebnými obvodmi zabezpečiť bezpečnosť a teda bez toho, že by to prešlo cez národné zhromaždenie, ktoré na začiatku bolo tým poverené, tak eh, len na základe obyčajného dekretu to bolo obnovené a to No, najvyšší volebný orgán, ktorý organizuje celý volebný proces a ktorý má veľmi veľký vplyv na jednotlivé na no, strany, tak tento už bol avizovaný presne takým istým spôsobom ako v roku 2008. Ďalej treba povedať, že pri tejto situácii žiadosti zo strany strán, tak v lete eh, bola jedna taká politická výzva na medzinárodnú úroveň 7. augusta, keď eh, sa schválilo nariadenie, ktorým eh, bolo potvrdené zo strany Európskeho parlamentu odobrať sa tam ako pozorovateľská misia, tak následne prezident Ortega bol práve tým, ktorý vyhlasil že nielenže akceptuje, ale takisto aj víta túto delegáciu a môže sa táto delegácia EP pohybovať e, úplne slobodne. V septembri delegácia EP vypracovala memorandum o porozumení, takisto aj zvládovať aj s najvyšším volebným e, orgánom, kde stanovilo e, konkrétne pravidla, ktorým sa mali riadiť táto pozorovateľská misia EP kde boli zohľadené európske e, štandardy. A nakoniec teda táto misia sa mohla tam odobrať na základe týchto e, vyrokovaných podmienok v rámci memoranda o porozumení a bola predsedaná pánom Luizom Janesom a bolo tu 90 pozorovateľov, ktoré pokryli viac menej celú krajinu a mohli sme teda pozorovať, e, ako toto všetko bolo odkontrolované, ako pripravili veľmi dobre túto misiu a potom teda bola tá pozorovateľská misia, ktorá bola veľmi eh, prísne zabezpečená. Eh, nakoniec teda prišla teda táto eh, pozorovateľská misia EP, e, ktorá sa pridala k pozorovateľskej misii EÚ ktoré som predsedala ja. Tam boli šiesti kolegovia, potom tam boli zástupcovia sekretariatu a Mali sme naozaj veľmi dobré podmienky preto, aby sme mohli realizovať za tých najlepších možných podmienok našu úlohu. Bola to veľká skúsenosť. Kolegovia, ktorí sú tu prítomní, napríklad eh, pani kolegyňa Anna Gomeš, neviem, či sú tu ešte ďalší, ktorí, napríklad pán Kačmarek alebo pán Sunik, eh, či sú tu prítomní, López Aguilar a takisto aj pani Gresle. Všetci títo sme spoločne mohli ešte niekoľko dní pred 6. novembrom eh, rokovať a stretnúť sa nielen s veľvyslancom, pánom Mel Mendel Goldsteinom, ktorý nám uľahčil, zabezpečil všetky informácie, ktoré sme potrebovali, takisto aj potrebné zdroje nám poskytol. Takisto tam boli veľvyslanci ďalších členských štátov, ktoré uh, sme stretli uh, eh, na dvakrát. S jednými sme sa stretli pred eh, Eh, začiatkom volieb a potom druhým. My sme sa stretli na záver ešte pred odchodom a niekoľko dní predtým, ako sme už som už povedala, tak sme sa mohli stretnúť so všetkými kandidátmi, takisto aj s prezidentom Ortegom. Nakoniec však eh, toto sa neodohralo, aj keď sme o to žiadali. Potom sme sa stretli aj s najvyšším eh, volebným orgánom a mohli sme sa stretnúť takisto aj so sudcami, aj so všetkými problémami, ktoré tu no, vyvstali v predvečer volieb až do eh, tej hodiny, kedy boli, kedy vyvstali ďalšie problémy, napríklad problémy so zamestnávateľmi, ktorí eh, niektorí eh, takisto povedali, že tam boli niektoré problémy, napríklad hlasovali mŕtve duše. A hm, potom okrem toho oficiálneho zoznamu, ktorý sme mali, každý k dispozícii boli aj také listy pre tých, kde sa podpisovali um, tí, ktorí neboli zaznamenaní alebo ktorí zapísaní na, zaregistrovaní na tých volebných zoznamoch, takže sme sa nad tým mohli e, zamyslieť nad e, tým e, zoznamom, že kto vlastne hlasoval a kto nie. Toto však už bolo uznané zo strany najvyššieho volebného orgánu. Potom tam boli aj vnútroštátni pozorovateľe, ktorí sa nemohli akreditovať, pretože najvyšší orgán sa rozhodol, že ich neakredituje a, a tí, ktorí boli akreditovaní, e, takisto aj s tými sme sa mohli stretnúť. V každom prípade naozaj sa s nám snažili výjsť v ústretí, to musíme uznať e, pre e, to, aby sme zabezpečili túto našu prácu. Boli sme v Manague a takisto aj v Leone, a v Granade. Je potrebné uznať, že je to veľmi pozitívne prvky, že tam nebolo porušenie pred tým ani žiadne násilnosti, také ako sme to zažili pri iných eh, voľbách. To musíme uznať. A napriek tým problém, problémom, napriek ktoré sa odohrali predtým, neboli tu žiadne násilnosti. A to takým spôsobom, že počas eh, volebného dňa môžeme povedať, že Nikaragujčania, ktorí chceli hlasovať, to mohli urobiť úplne slobodne. Iná vec je to, že tie podmienky boli lepšie kvôli problémom e, s tým označovaním e, daňovými problémami alebo teda e, nedostatku informácií alebo nedostatku takisto aj ľudí, ktorí chceli sa akreditovať a neboli akreditovaní, tak tieto problémy zostávajú naďalej. A toto všetko sú informácie, ktoré sme tu mohli zaznamenať. Boli sme tam až do zavretia volebných miestností a mohli sme vypracovať prvú správu tak eh, delegácia, s ktorou sme sa stretli z EÚ, s pánom Janezom, a, eh, eh, takisto oni vypracovali správu, my sme vypracovali správu, doplnili sme ju, boli tam kritické ohlasy, kde sme uznali že na jednej strane teda sa hlasovalo slobodne, neboli tu žiadne násilnosti, ale boli tu určite niektoré nezákonné prvky a dokonca aj tie predbežné, e, to predbežné ščítanie, to boli vlastne, e, ukazovali na niektoré nezákonné praktiky, ktoré boli hneď vypichnuté zo strany opozície. Takto tak e, delegácia EÚ, ako aj naša delegácia EP sme museli uznať, že áno, videli sme, že tu bol sandinistický e, prúd, ktorý sa zúčastnil na týchto voľbách napriek e, predbežným prieskumom, e, teda, alebo kvôli tak ako aj v predbežných prieskumoch, tak vyhrali, ale takisto aj opozícia, ktorí mali kandidáta na prezidenta, pána Fabia Artegu, tak sa stala taká vec, že získali oveľa viacej percent to, čo v predbežných prieskumoch nebolo úplne jasné. Takisto tam bol by som povedal, že to, bola dosť, že to bolo dosť veľké pozitívum. Na záver môžem povedať, že tie výsledky, tak neboli tam také podvody, aspoň mi, nebolo to úplne zmanipulované, pokiaľ ide o tie výsledky sandinistického oslobodujúceho hnutia. To úplne síce zvíťazilo a svojho kandidáta na prezidenta Daniel Ortega e, vyhral tieto voľby, avšak tie výsledky e, boli menej nezákonné, by sme mohli povedať, alebo menej otáznikov tam vyvstalo. Možno, že by to bolo veľa lepšie, Eh, keby eh, ten najvyšší súdny a volebný orgán uznal alebo zabezpečil úplnú transparentnosť. Eh, však táto kontrola spôsobila niekoľko komplikácií. Potom sme sa museli teda vrátiť a potom prišlo k niekoľkým sporom, niekoľkým stretom, hlavne v tých zónach, ktoré boli, boli v rukách opozície, takže Musíme vyjadriť len polutovanie, že pri týchto konfrontáciách, pri týchto stretoch 5 ľudí prišlo o život, ale hovorím, že je to ešte, nie je to také vážne ako to, čo sme zažili v Nikaragui v, pred chádzajúcich rokoch. A pokiaľ ide o túto správu, chcem teda podporiť správu misie, ako aj o správu, ktorú vypracovali sme my. My sme tu navrhli že by sme mali e, ďalej sledovať teda tie definitívne výsledky v rámci jednotlivých správ a teda chceme povedať, že Európsky parlament e, mal follow-up e, v rámci všetkých týchto volieb a takisto aj pri vytvorení väčšin. A musím povedať, že ústavná zmena, ktorá teraz je, zra alebo môže byť zrealizovaná, ktorú môže zrealizovať teraz ten prezident Ortega, ktorý síce e, oficiálne v médiách povedal, že bez toho, aby to prerokovalo Národné zhromaždenie, e, to neurobi, avšak musíme sa na to pozrieť a sledovať to zblízka, že či e, to tak bude, že či naozaj demokraticky získa tú veľkú väčšinu prezident Ortega a takisto mali, ne, nesmieme strácať eh, zo zreteľa ten rámec, ktorú v rámci Lisabonskej zmluvy eh, a tie kompetencie, ktoré má Európsky parlament v rámci Lisabonskej zmluvy, aby sme mohli realizovať dohľad eh, a prijímať rozhodnutie na základe toho, čo sa odohrá v tomto regióne, aby sme mohli zabezpečiť konsolidáciu demokracie v Nikarague. V každom prípade chceme povedať, že napriek tomu, že je to e, najchudobnejšia krajina tejto polovice pologule a napriek tomu, že teda tá situácia je poznačená veľkou chudobou, je pravda, že tie projekty a tie programy sandinistického osobujúceho e, režimu v podstate naštartovali dynamiku rastu 4%, ak je teda pravda, že tento rast a tento rozvoj v časti chápeme, že e, väčšina obyvateľstva e, v prezidentovi Ortegovi videli túto politickú osobu, ktorá by mala získať tento mandát a že je určitou referenč, určitým referenčným bodom. Mám určité pochybnosti o, práve tie body, ktoré sme už uh, kritizovali, napríklad pokiaľ ide o financovanie zo strany uh, Venezuely 500 miliónov dolárov, ktoré pochádzajú každý rok a ktoré nejdú cez demokratickú rozpočtovú kontrolu. Takže e, to tiež e, spôsobuje to, že tá schopnosť e, rozvíjať tieto projekty v oblasti rozvoja a pre budúcnosť nikaragovinského obyvateľstva je viac menej trošku uh, ovplyvnená týmito okolnostiami. Na jednej strane vidíme, že je tu naozaj dynamika, ktorá ide pozitívnym smerom a na druhej strane tá situácia nedostatok, poznačená nedostatkom dialógy a nedostatkom uh, demokracie v tomto národnom zhromaždení, pokiaľ ide o dialóg s uh, opozíciou. Uvidíme, že či uh, sa to posilní alebo oslabí. Uvidíme. My budeme musieť sa snažiť im pomôcť, aby táto stabi- demokratická stabilita v rámci Národného zhromaždenia bola zabezpečená, aby e, Ortega e, nevyužil e, túto svoju väčšinu, ktorú získal, aby prijímal antidemokratické zákony. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani Ayala Sander, naozaj to bolo veľmi zaujímavé. A teraz odovzdám slovo pani Gomez. Ah, Dobre, ja si também o privilégio Ďakujem pekne. Ja som sa zúčastnila, musím povedať, že pani Ayala Sender to vynikajúco e, viedla. Takže v prvom rade sa naozaj chcem poďakovať e, pani Alessander za jej prácu, ale aj ostatným pracovníkom, aj sekretariatu parlamentu sa chcem poďakovať. Bola to veľmi poučná misia pre mňa, veľa som sa toho naučila. nešlo o priamy podvod, ale nedá sa povedať, že by to boli úplne spravodlivé a slobodné voľby, predsa len. Takto jasno sme to nepovedali oficiálne, ale aspoň tu medzi nami by sme si to takto mali povedať. Kolega to povedal, naozaj tam bolo veľa nezrovnalostí išlo o to e, pozrieť sa, e, prepracovať e, ústavu a umožniť pánovi Ortegovi ešte raz kandidovať v týchto voľbách. Naozaj boli tam groteskné situácie, ako napríklad, keď monitory alebo zástupcovia opozície neboli ako zástupcovia opozície, ale vymenovala ich vládna strana. Takže viete si predstaviť, ako boli zmanipulované tieto voľby. Deň pred voľbami jeden eh, televízny kanál eh, zorganizoval eh, omšu na podporu Ortegu A myslím, že naozaj je to smutné pozerať sa na takúto krajinu, ako je Nicaragua s ich dejinami, takže neviem, ťažko sa pozera na túto súčasnú situáciu. E, je pri moci oligarchia, ktorá e, sa udržala pri moci. Takže e, naozaj je dosť pôsobivé pozerať sa na prácu e, občianskej spoločnosti. Mňa, e, na mňa zapôsobila ich organizácia, aj organizácie, ktoré monitorujú voľby, sú to prestížne organizácie s tradíciou, ktoré pôsobili aj mimo i odvádzajú vynikajúcu prácu, kvalitnú. Ale to neznamená, že by sme sa my mali e, vzdať úsilia. Naopak, mali by sme ešte väčšiu pozornosť venovať Nikaraguj, mali by sme čo najviac podporovať občianskú spoločnosť v tejto krajine. Pán Ortega sa za každú cenu snaží ostať pri moci a to je škoda. Pán poslanec Chcem sa poďakovať e, za odvedenú prácu, za poskytnuté informácie. Je to veľmi obohacujúce a chcem sa pripojiť k tomu, čo povedala pani Gomeš. Musíme sa starať o tú krajinu, o tých ľudí. My poznáme pána Ortegu a jeho postupy už časov, kedy e, sme mali problém v 80 rokoch, e, najskôr jeho hnutie zvíťazilo a on si asi myslel, že týmto úplne vyhral e, revolúciu, jeho strana je e, navždy pri moci a potom si uvedomil, že teda predsa len nie je, vrátil sa demokratickým spôsobom, ale ja mám teraz pocit, že sa deje to, čo sa deje často v Afrike, keď už ústava neumožňuje novú účasť e, vo voľbách, tak potom sa predsa len trošku tá ústava prispôsobí, aby to bolo možné. A myslím, že by sme mali vo všetkých krajinách, e, kde sa takéto niečo deje pred voľbami, e, ja myslím, že by sme mali zásadne povedať, že už nepôjdeme na pozorovateľské volebné misie, pretože zjavne je to zmanipulované zásadne bez ohľadu na to, či v samotný deň volieb sa niečo nekalé deje, niečo, čo by sa rovnalo e, podvodom. Zdá sa, že v tomto prípade to tak nebolo. Ale to východisko bolo nesprávne, e, že sa mm, zúčastňuje e, vo voľbách niekto, kto už sa nemôže. Takže potom by sme my mali jasne povedať, že ten základný predpoklad nie je splnený a mali by sme naozaj explicitne to dať najavo. Možno to predsa len bude že to padne na úrodnú pôdu. Niektorí pochopia, že niektoré veci nie sú možné. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, všetkým kolegom, ktorí sa e, vyjadrili. Chcem sa poďakovať pani Ayala Sander za túto úplnú správu. Ideme teraz ďalej. Bod 14. Správa o pozorovateľskej delegácii Európskeho parlamentu do Konžskej demokratickej republiky. Išlo o všeobecné voľby 28 novembra. Misia tam bola od 26. do 30. novembra. E, slova, slovo dostane pani Nedelševa. Ona bola šéfkou tejto pozorovateľskej e, delegácie pre tieto voľby, ale aj pán e, Perelo Rodriguez, ktorý viedol volebnú pozorovateľskú misiu Európskeho parlamentu v tejto krajine. Takže najskôr pani Nedelčeva a potom pán Pirilo Rodriguez. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Pirilovi za to, ako e, viedol delegáciu Európskeho parlamentu pri týchto voľbách v Kongu. Chcem pripomenúť, že misia EÚ e, obsahovala 140 pozorovateľov v 11 provinciách v celej krajine. My sme to umožnili. Ja ešte pripomeniem našu metodiku. Ide o to ostať neutrálny, nezávislý ale je to aj dlhodobá metodika. To znamená, že naši pozorovatelia tam boli od 18. oktobra, teda sledovali jednotlivé etapy e, demokratického procesu až do samotných volieb a, a až do vypracovania súhrnu. Ja chcem povedať, že to, čo povedala e, pozorovateľská misia EÚ, ja to odprezentujem. E, to všetko vychádza z priamých pozorovaní našich pozorovateľov. Treba taktiež povedať e, niečo o rozsahu našej misie. E, ten rozsah je dosť obmedzený. My sme boli iba v meských zónach. Nepodarilo sa nám ísť e, do vidieckých oblastí. Preto je dôležitá spolupráca od samotného začiatku s pozorovateľskými e, volebnými misiami, medzinárodnými aj národnými. A to je taktiež niečo, e, čo nadalej musí obhajovať Európsky parlament, pretože nám e, často e, vyčítajú nedostatočný počet pozorovateľov nie sme vo všetkých e, e, volebných e, na všetkých volebných miestach, tak pri Kongu je to ešte ťažšie, pretože je to obrovská krajina, je tam 63 tisíc volebných miest a preto sú dôležité tie vzťahy s medzinárodnými a národnými volebnými pozorovateľskými misiami Chcem e, pripomenúť širšie súvislosti e, týchto volieb v porovnaní so voľbami v roku 2006. Boli to prvé voľby, ktoré mali byť znakom konsolidácie v RDC. Na rozdiel od volieb v roku 2006 e, teraz Líderstvo bolo konžské. V roku 2006 to bolo medzinárodné spoločenstvo, ktoré organizovalo a finančne prispelo E, vo výške 80-90 Teraz to bol Národný volebný výbor nezávislý, ktorý mal na starosti organizáciu a samotný priebeh týchto volieb. Tieto voľby taktiež boli poznačené veľkými ústavnými zmenami e, a hlavne pri prezidentských voľbách e, sme prešli k voľbám iba s jedným kolom to znamená, že boli zmobilizované niektoré e, oblasti, čo stačilo na zvolenie prezidenta. Ja budem hovoriť o štyroch e, etapách, najskôr organizácia týchto volieb. Chcem pripomenúť, že išlo o obrovské finančné výzvy, logistické aj materiálne výzvy. Od samotného začiatku e, volebný súbor nebol e, kontrolovaný až keď bol vyžiadaný audit, takže EÚ nemohla získať e, správu, ktorá by mala urobiť poriadok e, v tomto volebnom súbore. Ak na to poukazujem, tak je to preto, že sa veľa špekulovalo a hlavne čo sa týka e, tých e, duplicit v tomto volebnom e, spise kleslo to z 2 miliónov na 118 tisíc, preto tá kritika. Potom rozdelenie volebných miest bolo dôležité, aby sme my v tom mali jasno, aby sa mohli e, zorganizovať aj politické, politické strany, aby vedeli, kam majú vyslať svojich ľudí v deň volieb. Potom e, e, použitie materiálu v jednotlivých volebných lokáloch. Bolo jasné, že ten národný volebný výbor vyvinul veľké úsilie, ale predsa len bola nedostatočná komunikácia a transparentnosť a pritom ide o, o základ e, každých volieb. Takže nejde iba o zloženie tohto výboru, ale aj o kritiku jeho e, komunikácie. A potom volebná kampaň pre e, misiu EÚ je to nevyvážená kampaň, pretože prístup k médiám nebol spravodlivý v prípade všetkých kandidátov. My sme uskutočnili analýzu a 80 e, prístupu k médií mal vyhradený uradujúci e, prezident a taktiež audiovizuálna rada mala byť vytvorená, ale zatiaľ je to ešte bez konkrétneho obsahu. My ešte chceme e, povedať to, ako sa využili národné prostriedky a e, chyba aj zákon o financovaní strán, politických strán. Tomu treba venovať pozornosť, pretože kvôli tomu bola tá kampaň nevyvážená, teda hlavne keď sa pozrieme na jednotlivé regióny. A taktiež e, niekedy kontroverzná úloha guvernérov, niekedy boli e, kandidáti, takže ten rozdiel medzi e, verejnou a politickou funkciou nebol jednoznačný, ale predsa len niečo k pozitívnej úlohe rôznych platformiem, vďaka ktorým mohli politické strany viesť dialog a teda e, zmiernili sa isté pnutia. Bolo fórum politických stran na jednej strane, trikrát e, sa stretli, ale aj bolo vidieť, že v regiónoch, kde takéto platformy existovali, napríklad e, mediačný výbor vytvorený pod e, taktovkou MONUSCO, to všetko prispelo k ukludneniu situácie. A potom deň volieb. My sme videli naozaj e, veľkú mobilizáciu obyvateľstva, veľkú obozretnosť, teda vítame ich občianskosť. No a v deň volieb treba byť obozretný, hovoriť o, o rozličnej e, situácii, teda niektoré e, lokály, volebné lokály otvorili na čas, všetko bolo pripravené, ale e, netreba zabúdať na prípady, kedy situácia bola veľmi zložitá, vidia chaotická, pretože organizácia nebola dostatočne zvládnutá. Kvôli tomu vznikli isté napäté situácie, pretože niektorí voliči nevedeli nájsť svoje meno na e, zozname a tu chceme poukázať na to, že v roku 2006 misia EU vypracovala odporúčania, čo sa týka zoznam e, tých, na ktorých, voličov, na ktorých sa zabudlo. Teraz e, sa ich počet zvýšil. V roku 2006 to bolo zhruba 8%, ale teraz to bolo 17 ale predsa len sa mohli na poslednú chvíľu zapísať na zoznam. To nadvezuje na tú otázku volebného spisu. V deň volieb sa e, všetky volebné lístky e, nedoručili naraz, aj to bolo predmetom kritiky. A ešte niečo k pozícii žien tu treba naďalej e, posilňovať. E, v porovnaní s rokom 2006 nenastal nejaký výrazný pokrok. Žiadna ne, kandida, žena kandidátka nebola v týchto prezidentských voľbách a e, percento tých žien, ktoré sa zúčastnili na voľbách, sa v porovnaní s rokom 2006 nezmenilo. No a pritom majú zásadu e, rovnakého zastúpenia v ústave zakotvenú. No a potom vypracovávanie súhrnu e, po týchto voľbách. Naši pozorovatelia sa mohli e, dostať do väčšiny kompilačných stredísk, je ich 169 v celej krajine, ale skonštatovali sme isté nedostatky, nezrovnalosti a taktiež sme E, videli nedostatočné záruky transparentnosti a kvôli tomu máme nahlodanú e, dôveru. O čom presne hovorím? Hovorím v prvom rade o tom, že sú dva prvky, ktoré e, podľa nás sú záruky prítomní svetkovia rôznych politických strán, ale v mnohých e, oblastiach tento prístup nebol zaručený. Ide o Katanga, Južné Kivu, Kinshasa a východnú, východné provencie. Potom druhá záruka pre nás verejné zverejnenie e, výsledkov, je to článok 69 volebného zákonu, 66, pardon. Nebolo to spravené okamžite, sú prípady, kedy e, v rozpore s volebným zákonom E, neboli okamžite zverejnené, vyvesené. Výsledky najskôr boli zaslané na e, výbor, aby e, bol overený ich súlad, ale to bolo v Goma, Mandaka, Mazangogu, Kinshasu, Lumumbashi. A potom Národné stredisko, kde sa spracovávali výsledky, Zatiaľ žiaden pozorovateľ ani e, svetkovia politických strán nemali k tomuto stredisku prístup. A ešte štvrtá vec, e, zverejnenie zápisnice z jednotlivých volebných e, stredisk. E, to by taktiež malo byť zverejnené a to zaručí, že zverejnený výsledok odzrkadluje realitu. Zatiaľ sa deje nasledovné e, e, Zatiaľ boli zverejnené iba informatizované zápisnice a my čakáme na tie e, zoskenované. My taktiež venujeme veľkú pozornosť poštu týchto zápisníc, e, ak by tu bol nejaký rozdiel s tým, čo sa započítovala do výsledkov. E, e, skoro 5000 pracovných, e, pardon, zápisníc nebolo započítaných a pokiaľ ide o počet e, e, voličov takto predstavuje 1,6 milióna, e, ktorých hlas nie je zatiaľ započítaný. Ešte na záver jedna vec, ktorá nás zaráža a Európska misia sa k tomu už vyjadrila. Najvyšší súd EÚ už vyjadrila svoje obavy, hlavne kvôli tomu, že počas kampane nám e, neboli sprístupnené vyjadrenia, čo sa týka e, kandidatúry. E, Najvyšší súd je ten orgán, ktorý najlepšie môže riešiť volebné spory, preto to spomínam. Bolo verejné pojednávanie po žiadosti o zanulovanie výsledkov pána kamere. My sa teraz pozeráme na obsah tohto rozsudku a to, ako bol dosiahnutý, ale treba predsa len skonštatovať, že e, Najvyšší súd e, v radoch obyvateľstva nevyvolá veľkú dôveru, aj keď by to tak malo byť, takže misia EU e, poukazuje na všetky tieto prvky, pretože chcem ešte raz zopakovať, že prezidentské voľby to, sú, to je iba jeden aspekt Teraz e, sa e, zistujú e, výsledky parlamentných volieb. Podľa nás ide o prvky, ktoré by mohli umožniť odstrániť nedostatky a mohlo by to zaručiť maximálnu transparentnosť v prípade parlamentných volieb, aby si obyvateľstvo mohlo byť isté, že tie výsledky skutočne budú odzrkadlovať vôľu väčšiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za správu pani Nedalčeva. Bolo to veľmi vyčerpávajúce. Teraz pán Perilo Rodriguez. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem trestať zostávajúcich členov tohto výboru siahodlým prejavom, pretože pani Nedelčeva to e, všetko perfektne odprezentovala, ale zo zdvorilosti by som rád povedal, a nie iba zo zdvorilosti, myslím to naozaj úprimne, e, že ďakujem všetkým členom Európskeho parlamentu, ktorí sa zúčastnili tejto misie, podobne ako aj pracovníkom sekretariátu a chcel by som poďakovať pani Nedelčevovej za jej prácu, ktorú odviedla. Táto misia mala zvláštny význam vzhľadom na špecifickú situáciu, ktorá v tejto krajine panovala a panuje. A naozaj bolo treba urobiť e, nadmieru práce, aby e, veci prebiehali dobre, takže e, naozaj by som chcel všetkým poďakovať za to, že boli ochotní vystaviť sa takémuto riziku. Súhlasím s tým, ako pani Nedelčeva popísala túto situáciu. Vy našu správu poznáte, ťažko k tomu niečo dodať. Možno by som snáď mohol povedať, že tu je jedna pozitívna stránka, jedna negatívna stránka. Tá pozitívna stránka, keď sa pozrieme na tieto voľby, tak boli to druhé voľby v krvavej histórii e, krajiny, krajiny, ktorá je nesmierna, ktorá je veľká, ale ktorá trpí nedostatkom všetkého druhu. E, nielen infraštruktúry. 2% e, ciest je možné nazývať cestami. To ostatné sa cestom, cestou ani nazvať nedá. Mesto ako Kinshasa je bez akejkoľvek verejnej dopravy. Toto sú veci, ktoré si je potrebné uvedomiť, je to veľmi chudobná krajina, je to veľmi veľká krajina, je to krajina, kde e, sa vyskytuje všetko, čo má krajina mať e, z hľadiska surových zdrojov. Inými slovami, je to bohatá krajina s chudobným obyvateľstvom. A toto si uvedomuje aj Organizácia spojených národov. Takže čo je na tom pozitívne? No už pozitívne na tom to, že, a hovorím teraz globálne, že ľudia mali chuť ísť do volieb a pani Dedelčeva to veľmi dobre popísala. Ľudia, ktorí boli zapísaní do volebných zoznamov alebo tí, ktorí boli v okrskových volebných komisiách, tak chceli činiť e, navzdory tým problémom a ťažkostiam. Ten proces bol dobrý a pani Nedelčova popísala, kedy e, sa ten proces zvrátil. Bolo to až následne po voľbách, keď došlo na sčítanie hlasov. Jednoducho stratilo sa 5 miliónov hlasov. Um, čo je neuveriteľné. Proste niekto môže ukradnúť 5 miliónov hlasovacích lístkov a vhodiť ich e, z jednej urny do inej urny. Ale to je znakom toho, že systém je nefunkčný. Keď sa volí prezident, republiky, tak e, v tomto prípade bolo 11 e, kandidátov. E, jedna bola pôvodne žena, ale tu vylúčili. Bolo 11 mužov, bolo tam 11 fotografií a voličie mali urobiť krížik pri jednej z tých 11 fotografií musí kandidátov na prezidenta. Ale ak hovoríme o takomto veľkom počte kandidátov, na prezidentskú funkciu, tak si uvedomte, aký počet kandidátov bol na e, miesta v parlamente. E, počet e, miest v parlamente je obmedzený a v podstate volič musel prechádzať 56-stranový zoznam kandidátov, z ktorých si mal vyberať. Predstavte si, že E, sa volí v noci, nemáte elektrickú energiu, musíte pozerať tie zoznamy pri sviečke. Toto sú veľmi absurdné situácie, ktoré si my ťažko dokážeme predstaviť. Je treba, si, je treba túto situáciu zohľadniť. E, problém je to naozaj <clears throat> veľmi vážny. A už toto bolo povedané, je dôležité, aby pri regulárnych voľbách e, sa dalo vyhlásiť, že e, voľby boli regulárne, ale toto nemôžeme konštatovať v tejto situácii. Kon- e, Kongo má e, prezidenta, ktorý je obklopaný tankami. Máme tu protikandidáta, ktorý hovorí, že uchvatenie moci nebolo regulárne. Máme tu dvoch prezidentov, <clears throat> dvoch ľudí, ktorí sa vyhlasujú za <clears throat> prezidentov. Jeden z nich je posvetený oficiálnymi neregulárnymi voľbami, druhý neúspel v týchto voľbách. E, bohužiaľ situácia je taká, aká je a preto musí medzinárodné spoločenstvo zaujať nejakú pozíciu a uznávam, že ehm, je potrebné, aby sme si uvedomili, v akej situácii sa táto krajina nachádza, v akých ťažkostiach e, sa nachádza, ak, taká veľká a nesmierna je tam korupcia a podobne, ale toto berte ako moju osobnú poznámku. E, myslím si, že je potrebné zohľadniť všetky tieto aspekty, lebo teraz bude potrebné zaujať stanovisko. E, a je potrebné, aby sme posilnili naše misie, pozorovateľské misie na voľbách, tak, aby sme boli schopní efektívne podporiť demokratický proces. Som pripravený odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, pani Gomez. Ja by som... Chcela by som veľmi poďakovať pánovi kolegovi, kolegyne, kolegovia, pani Nedelčeva. Odvedli ste vynikajúcu prácu a ja chápem veľmi dobre, že tá situácia, v ktorej sa nachádzate, je veľmi ťažká. V roku 2006 som bola členkou delegácie Európskeho parlamentu e, v rámci e, sledovania, monitorovania volieb a spomínam si, že situácia vtedy bola veľmi podobná situácii, ktorú ste popísali práve teraz. Je potrebné snažiť sa nájsť aj pozitívne hodnotenie, je potrebné nájsť e, aj pozitívny výklad toho, čo sa utiahlo. My sme boli fakt šokovaní, keď sme e, videli e, totálny zmetok, e, ktorý vládol vo vole, volebných miestnostiach. Tam ľudia nemali problémy chodiť po volebných urnách, šliapať po nich. Tá situácia je popísateľná ako, ako dramatická. Spomínam si na snahu spočítavať tieto hlasy ehm, v podmienkach, ktoré ťažko nazvať e, regulárny. To znamená, e, je potrebné snažiť sa interpretovať tieto výsledky a tieto veci v tom najlepšom možnom svetle, ak je to vôbec, e, vôbec možné, ale ja presne chápem tie obavy, ktoré ste formulovali a tú otázku, či ide skôr o nedostatok skúsenosti a inštitucionálnu slabosť, alebo či došlo naozaj k manipulácii s orovzdanými hlasovacími listkami. E, ak si uvedomíte všetky tie investície, ktoré vykonala Európska únia v tejto krajine, nemyslím si, že um, sme svedkami toho, že by tu existovala nejaká návratnosť investície z hľadiska vyznávania demokratických hodnot a, a podobne. Nikios Nielsen. Ďakujem pekne, ak dovolíte, položím niekoľko otázok. V prvom rade e, rozmýšľam nad stanoviskom EÚ my sme sa v januári 2011 dozvedeli o tom, že e, sa konžská ústava e, zmenila. Ja by som chcela vedieť, e, ako sa rozhodlo, že sa investujú tie všetky prostriedky do volieb v Kongu, čo sme spravili po oznámenej zmene ústavy. A potom návrh zákona v Konžskej republike to demokratické mi moc nejde. E, išlo o to stresne stíhať e, homosexualitu. Ako je to s týmto návrhom zákona prešiel alebo bol stiahnutý? A potom k tomu konfliktu, ktorý e, má hrozný dopad hlavne na východ krajiny. Vieme, že sa tam obchoduje s vyťaženými s e, banickými e, výnosmi. Je to za účasti západných e, vlád, potom je tu aj snaha USA z roku 2010, náš parlament to uvítal 15. decembra 2010. My sme vtedy navrhli, aby EÚ nasledovala americký príklad a išlo to zaručiť vystop zastupovateľnosť minerálnych látok, ktoré sa dovážajú do EÚ. Chcem sa spýtať, či komisia na tom pracuje. A ďalšie navrhnuté opatrenie išlo opäť o boj e, proti dovozu takýchto e, minerálnych látok, ktoré e, e sú výsledkom tohto e, konfliktu. E, my vieme, že sú rôzne siete v Európe poskytujú finančnú aj politickú podporu takýmto rebelom, aj keď e, nie sú veľmi e, mierové. Napríklad e, Federl, ktorý pôsobí vo východe krajiny, potom medzinárodné mimovládky, ktoré tam pôsobia. Viackrát sa obrátili na západné vlády, hlavne na Belgickú a Francúzsku, aby teda konali zodpovedne, aby Eh, eh, rozložili tieto siete. Pýtam sa, či sa niečo konkrétne spravilo. Takže toľko moje otázky. Ale inak eh, je to vynikajúca správa našich dvoch kolegov. Ďakujem pekne. Pán Zeller a pani Nedelševa a ešte ďalší kolega dostanú slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre, takže aj ty dostaneš potom meno, e, pardon, slovo, hovorí pani predsednička, pán Zeller najskôr. Ďakujem za slovo. A ja sa chcem poďakovať pani Nedelčeve ako vedúcej misie. Naozaj pracovala za ťažkých okolností. Musíme jasne povedať, že EÚ e, nefinancovala tieto voľby, ale e, samotné Kongo sa o to pokúsilo z vlastných zdrojov a viac ako jedna miliarda dolárov, miliardu dolárov stala príprava týchto e, volieb a bolo to v časovom tlaku pod časovým tlakom. Koncom marca sa rozhodlo, že ešte v tomto roku sa bude voliť. A to aj súčasný a asi aj e, pokračujúci prezident si to tak želal vyvinúť tento e, časový nátlak Ja mám isté skúsenosti, ktoré som si odnesol z tejto pozorovateľskej misie, ale som trošku uh, rozpoltený. Ja, ne, ja som nebol v Kinshase, ale v Bakongo, to je západná provincia, až po pristavené mesto Matahy. A ja som si všimol, že samotní e, ľudia mali veľké očakávania od týchto volieb. A naozaj e, dlho stáli v rade, aby mohli e, hlasovať. E, niekedy museli sklamaní odísť, pretože na tom zozname svoje meno nenašli. Ale inak prevladala pokojná nálada, ale v provincii Bakongo predsa len ľudia Eh, sa netajili tým, že sú proti prezidentovi Kabilovi a eh, že sú za eh, oponenta Etina Kižiseli. A aj v tých jednotlivých volebných lokáloch sme mohli skonštatovať, že aspoň v Matahy, v tomto meste, sa miestni volební predstavitelia snažili čo najlepšie uskutočniť tieto voľby. Ale všimol som si ešte niečo. Keď vidím voľby v Nemecku, bol som e, na miestnej úrovni raz odpovedný za organizovanie volieb, tak e, pred voľbami aj v deň volieb vždy panuje istá nervozita. E, chceli sme, aby všetko klaplo, a ešte dva dní predtým sme boli na ústrednom volebnom výbore e, sídlia v takej polopostavenej budove v Kinšase a tam bol úplne úplný pokoj, skoro ako na cintorine, žiadne veľké vzrušenie, e, polovica kancelárií bola prázdna. Predsa len mi to bolo trošku podozrivé, mali k tomu veľmi e, cool postoj. No ale predsa len isté, e, isté konštatovanie, že táto krajina poznačená násilím sa tak skoro e, neupokojí. Stále to má pevne v rukách jedna osoba. V tej ústave bol E, príkaz e, zorganizovať e, túto krajinu ako spolkovú krajinu. Teraz sa to vyškrtlo z ústavy. Má to byť centralizovaná správa. Drží to pevne v ruke jeden človek, prezident. Potom sú tam konflikty medzi rôznymi provinciami, sú tam ozbrojené skupiny, ktoré prenikajú aj zo zahraničia severo-východu a severu a tam naozaj milície terorizujú miestne obyvateľstvo. Potom ostáva fakt, že diplomatickí zástupcovia EÚ a členských krajín nemali veľkú nádej, že za týchto okolností sa niečo rýchle bude dať zmeniť. To je polutovania hodné. Aj tak si myslím, že je to naďalej naša úloha, úloha EÚ a členských krajín tejto krajine, ktorá je tak veľká ako pol, e, pol EÚ, venovať väčšiu pozornosť Zároveň sa volilo v Egypte a to e, médiá u nás najviac pokrývali a e, veľká pozornosť sa voľbám v Kongu nevenovala. A ja si myslím, že e, mnohé okolnosti v Kongu pramenia ešte z koloniálnej minulosti a je to aj čiastočne európska zodpovednosť, teda, že eh, je to tak, ako to je. Mali by sme teda eh, venovať pozornosť tejto krajine, snažiť sa pomôcť, pretože eh, tie ťažkosti sú početné, už boli opísané, týka sa to politických štruktúr, rozdielom v krajine, chybajúcej infraštruktúre. Takže by sme naozaj mali venovať pozornosť aj ďalej RDC. Ďakujem pekne, pán Galér. Ďakujem pekne. Ja sa chcem taktiež poďakovať e, obidvom kolegom aj e, personálu parlamentu za odvedenú prácu. Pani Nedelčeve, obzvlášť za to, že vo svojich správach a postojoch e, naozaj uplatňuje naše normy a nenechala sa zastrašiť alebo presvedčiť o tom, že to, čo e, je viditeľné, sa nemá opisovať. A sú tu škandály, o, ktoré, o ktorých treba hovoriť je jasné, že boli pokusy o, o, o umlčanie. Kongo je e, určite krajina, v prípade ktorej sme mohli povedať, že e, voľby kvôli informáciám, ktoré sme mali, teda, že e, tam nevyšlame pozorovateľskú volebnú misiu, pretože sa dá očakávať, že v žiadnom prípade minimálne normy nebudú e, rešpektované. A to je situácia, ktorú sme už zažili v minulosti e, v našom parlamente a bola tendencia aj tu, aj e, v komisii povedať, že nejdeme, ale členské krajiny niektoré potom pritlačili. A sú to tie isté krajiny, ktoré potom, ako to prebehlo, ako to prebehlo, to teraz chcú všetko prikla- prikrášliť a nevysielajú, e, neopisujú pravdivo to, čo sa tam udialo. A podľa mňa by sme to e, my v parlamente nemali akceptovať. Ja podporujem pani Nedelčevu 100%, e, podporujem jej e, predbežnú jasnú správu a je to komuniké, ktoré naposledy zverejnila, podporujem. Ja si myslím, že by sme E, mali očakávať od EÚ, od Catherine Ashtonovej, od našej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, e, to, aby teraz potom ako najvyšší súd vlastne povedal, že žiaden problém s voľbami nie je, aby sme všetci my jasne povedali, že tak toto ďalej nejde. Je to teraz e, trapné ticho, popieranie pravdy a to sa nedá s tým sa nedá politicky súhlasiť a ja v tomto zmysle zašlem aj list Catherine Ashtonovej, e, vyzvem ju, aby to jednoznačne pomenovala to, čo sa udialo v RDC a opäť ide o, o skrášľovanie e, reality, ale mám, e, vytlačila som si niečo z webovej stránky e, Seny, e, provincia Katanga, okrsok Malembam Kulu, 296 tisíc e, voličov, vraj 99% išlo hlasovať a 100% hlasovalo za Kabilu. To je nehanebné. Je to, je to sfalšované, to nemôže byť pravda. To, čo si s nami robia, to, čo sa snažia e, v Kongu, to naozaj je neuveriteľné, nemôžeme to akceptovať, naozaj nemáme dôvod e, e, si to e, vlastne nechať nahovoriť od týchto ľudí. Aj z hospodárskych dôvodov by sme to nemali akceptovať a preto dúfam a som presvedčený o tom, že naša metodika, ktorú používame pri volebnom pozorovaní, aby to aj v, tom konečne, v tej konečnej správe pani Nedelčeve figurovalo, aby tam bola opísaná realita aby to bolo jednoznačné a potom od rady a členských krajín očakávame, aby sa za to postavili a aby vyvodili e, patričné závery a nie ako po roku 2006, aby sme sa tvárili, že všetko ide ďalej tak ako doteraz. Ďakujem pekne. Maria, chceš sa ešte vyjadriť? Nech sa páči. Veľmi stručne. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili za ich podporu naozaj ja s nimi súhlasím, takúto úlohu parlament musí e, zohrávať. Nemáme ešte takú istú váhu v zahraničnej politike EÚ, ale predsa len sme e, grémium, ktoré e, musí byť v prvej línii a musí nahlas hovoriť to, čo sa v týchto krajinách deje, čo si myslia tamojší obyvateľia aj e, hlboko na vidieku. Zareagujem na niektoré otázky, ktoré tu padli, postoj EÚ k tej zmene ústavy. Ja chcem pripomenúť, že takáto zmena sa deje aj prostredníctvom zvolených orgánov v RDC. Je to eh, parlament, takže neviem, ako eh, by sme my mohli zakročiť, keďže my e, prvý obhajujeme e, demokraticky zvolené inštitúcie a že teda ich potom treba rešpektovať a ich zvrchované rozhodnutia. Ale e, rozhodnutie vyslať európsku e, misiu. Táto otázka sa bude neustále e, vrácať, až pokiaľ e, nepresadíme rešpektovanie medzinárodných noriem, ale ja by som mohla obratiť tú otázku a opýtať sa, ako by bolo videné to, keby EU misiu nevyslala, a hlavne v porovnaní s rokom 2006. Tu nastala veľká zmena. V roku 2006 medzinárodné spoločenstvo zohrávalo veľkú úlohu. Teraz to boli konžské úrady, ktoré Eh, mali kontrolu nad celým postupom, aký by to bol signál zo strany EÚ, keby sme v prípade týchto volieb nevyslali pozorovateľskú misiu, ale predsa len musíme jasne povedať, že tieto pozorovateľské misie majú uskutočniť podrobnú, nezaujatú, eh, nezávislú analýzu a dopracovať sa aj k eh, nadvezujúcim odporúčaniam, ktoré potom majú byť uplatnené. E, taktiež musíme porozmýšľať nad možnými politickými pákami vďaka ktorým by tieto odporúčania pozorovateľských misí neostali prázdnymi slovami. E, v roku 2006 z tých odporúčaní boli uplatnené iba dve a bolo ich oveľa viac. Samozrejme, my musíme porozmýšľať nad odporúčaniami, ktoré by boli pragmatické, ktoré by boli odlíšené krátko, stredno a dlhodobé, aby sme nemali odporúčania, ktoré možno, že platia pre e, tradičné e, demokracie, ale predsa len musia to byť odporúčania, ktoré sa môžu skutočne uplatniť. Čo sa týka e, trestného stíhania homosexuál, homosexuálov, o tom žiaľ neviem, nebola to moja úloha, ale čo sa týka situácie na východe krajiny, aj toto je úloha EÚ. Ja som bola e, v južnom a severnom Kivu a e, treba e, skonštatovať, že sa zlepšila bezpečnostná situácia v tejto časti krajiny a to je aj vďaka misii EÚ, napríklad EUPOL, EUSEC. Tieto misie majú význam, pretože sa dostávame k dvom témam, napríklad odzbrojovanie a boj proti e, ozbrojeným skupinám, ktoré vyčínajú a ktoré e, majú istú kontrolu ešte hlavne vo východe krajiny, ale teraz e, je aj vyškolená policia, ktorá je vybavená a ktorá nemôže e, nikdy použiť zbranie proti e, civilom a to má taktiež e, pozitívny dopad na samotné správanie policajtov. Videli sme to v deň volieb. V niektorých situáciách, aj keď bolo veľké napätie, sa správali bezchybne. A taktiež je tu vnímanie obyvateľstva, ktoré čím ďalej tým viac chce mať záruky a ne, nechce, aby ich bezpečnosť bola ohrozená. Nebudem hovoriť o vystopovateľnosti minerálnych látok v októbri e, proces Kimberly mohol e, začať, aj keď posledné dva roky to e, veľmi nešlo. Môžeme sa o tom porozprávať ale samozrejme treba pokračovať na tejto ceste. E, tu v tomto procese s Kimberly zohráva úlohu aj EÚ. A ešte raz sa chcem poďakovať e, šéfovi e, delegácie Európskeho parlamentu, pánovi Rodriguezovi, aj všetkým pozorovateľom, ktorí tam boli. A využijem túto príležitosť na to, aby som povedala, že naďalej podporujem dobrú spoluprácu medzi volebnými pozorovateľskými misiami, ktoré naozaj musia e, zahŕňať delegácie Európskeho parlamentu, pretože táto delegácia Európskeho parlamentu umožňuje e, zvýrazniť politickú váhu, ktorá často chýba pri pozorovaní volie. Poznáme tie kritiky, príliš často sa venujeme technickým e, stránkam, máme aj expertov, ale Európsky parlament e, svojou účasťou posilňuje politickú váhu EÚ ako také. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mária. Pán Rodriguez, dve slova. Gracias, sí, con toda brevedad, porque eh, por no ninguna... Áno, veľmi stručne. A kolegyňa veľmi dobre povedala, že tu sú aspekty, ktoré je potrebné brať do úvahy pri pozorovacích misiách, ale takisto je jasné, že tu existujú jasné precedensy z minulosti, tak aby Európa vedela, ako čeliť problémom my ako medzinárodné spoločenstvo, pretože nejde len o Európsku úniu, ale v tejto krajine sú zastúpené aj kanadské podniky, je potrebné, aby sme mali koherentnú pozíciu. Nepomôže, ak bude tá pozícia koherentná len e, ako pozícia EÚ a ostatné krajiny ju nepodporia. Ja viem, že je veľmi ťažké dosiahnuť konsenzus v širokom medzinárodnom spoločenstve, ale mali by sme sa o to aspoň snažiť. O to mi ide a pri všetkej úcte voči víťazstvu Kabilu e, v Kinzase jednu krátku anekdotu. Ja nemôžem povedať, kto vyhral, ale ak vám e, to pomôžu, pomôže, v množstve volebných miestností, ktoré sme videli, a tam, kde sme videli, ako počítali hlasy za svitu sviečok, len vo dvoch volebných miestnostiach vyhral Gabila. Vo všetkých ostatných e, získal maximálne 30 hlasov. Takže Zdá sa mi, že jeho 90% víťazstvo je prehnané. Ďakujem pekne všetkým za veľmi zaujímavé správy. Môžem uzavrieť aj tento bod 14 nášho dnešného programu. Bod 15 e, rôzne nič. Bod 16, nasledujúca schôdza 12. január od 9. do pol 1. tu v Bruseli. Všetkým želám pekné koncoročné sviatky. Ďakujem.